Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, please take your seats. Ich möchte Zaujmite prosím svoje miesta, dámy a páni. Aj v zastúpení pána Moraeša chcem otvoriť e, spoločné zasadnutie našeho výboru a výboru e, LIBE. Zúčastňuje sa i pani Valenciano z podvýboru pre ľudské práva. Stretáme sa dnes v politicky vecne veľmi e, zložitej situácii, a teda vlastne hlavne v súvislosti s katastrofou huma, e, humanitárnou, a preto musíme my dospieť k rozhodnutiu. Preto chceme dnes byť informovaní o včerejších diskusiách na pôde rady. Teší ma, že pani podpredsednička Federika Mogherini je tu i pán komisár Avramopoulos i náš e, priateľ pán Gutierrez sa dnes e, dostavili Asi sme nemohli mať lepších rečníkov ako tieto tri osobnosti na dnešnom zasadnutí. Sme tu pred situáciou spojenou s veľkým ľudským e, utrpením. Je tu i pani Kurdy, teta e, m, malého mŕtvého Ajlána, ktorý je symbolom pre túto situáciu. Situáciu, kde ľudia musia opúšťať svoje domovy, Sýrii, Iraku či v okolí, sú e, v pohybe 7, niektorí hovoria až 10 miliónov ľudí na úteku. A vyhliadky pri tom, ako sa zdá, nie sú vôbec dobré. Je i dôležité, aby sme toto diskutovali spoločne s kolegami z výboru LIBE, pretože toto je e, klasická oblasť E, vašich úloh takisto, kde môžeme totiž povedať, že vy, Claude, sa musíte zaoberať s konsekvenciami, ako to riešiť. A my sa naopak e, zaoberáme príčinami. Keď to pôjde ruka v ruke, keď sa to bude vnímať ako spoločný koncept, tak túto dramatickú situáciu budeme môcť vieryhodne a ľudsky e, zvládnuť. Môžeme diskutovať o otázkach distribúcie alebo teda prerozdeľovania, kde sa hovorí o 40-120 tisícoch, ako hovorí, eh, hovoria mnohí, to sú len tri kvapky eh, v mori, pretože ho treba hovoriť o trvalom mechanizme, zákonodárstve. Včera sa tento proces otvoril legislatívny tak, aby sme ako Európsky parlament mohli pokročiť a je to určitý znak, že to ako parlament môžeme urobiť. Zlyhali sme všade tam, kde v rade sa použila medzivládna metóda jednohlasnosti. Bolo by to dôležité ísť väčšinovým rozhodovaním v parlamente a v rade. Musíme vnímať, že mnoho krajín vrátane mojej vlastnej za posledných 18 rokov, čo sledujem túto tému, blokovali, aby nástroje, Európska únia dostala nástroje, o ktoré teraz bojujeme, aby sme problém zvládli. Vidíme tu otázky, ktoré e, súvisia s vnútorným systémom, so systémom pôvodných krajín, krajín e, pôvodu, otázok, ktoré súvisia so Schengenom, jeho dočasným pozastavením, aby nevznikli trvalé chyby, aby sa Európa neposunula späť. Musíme diskutovať o otázkach, ktoré súvisia s bojom proti prevádzačom a pozerať sa na to, akým spôsobom možno riešiť azylový postup, e, registráciu, prerozdeliť si tieto úlohy, aby táto dezorganizovaná forma postupu, ktorú máme teraz, sa nahradila. Tu sú otázky, ktoré súvisia s tzv. hotspots. Nemôžeme Grécko, Maltu, Maďarsko ponechať osamotených. Toto nie je normálny prípad, takže nefunguje Dublin, ktorý funguje len v normálnych prípadoch. Potrebujeme osobné, personálne i finančné zdroje, aby sme Eh, mohli pomôcť na týchto horúcich, ožehavých, eh, eh, v týchto horúcich regiónoch, možno i mimo Európy. Toto treba pani Morgerini naozaj diskutovať, do akej miery sa tu rieši zodpovednosť. V OSN sa teraz vníma možnosť, príležitosť, že EU, USA a Rusko dospejú k spoločnému stanovisku a z tohoto stanoviska budeme rieš, toto riešiť s krajinami, bez ktorých sa, sa, s týmito, sa tento konflikt vlastne nedá ukončiť s Iránom, Irakom a, a, a Tureckom. Tie sa podielajú na tom, sa môžu podielať na tom, aby sa ukončil teror v týchto krajinách alibi náboženstva, takáto zástupná vojna týchto regionálnych mocností. To chcem zdôrazniť, že v tomto koncept, do tohto konceptu patrí samozrejme i Rusko. Treba hovoriť o tom, do akej miery oni sú vojensky činní v regióne. Ja som toho názoru, že arabské štáty by politicky i finančne mali prevzať viac zodpovedností a som toho názoru, že medzinárodne by sme mali uh, e, mať viac podpory. Táto utečenecká situácia je uh, systematicky nedostatočne financovaná a práve sa eh, skrátil eh, program dodávok potravín. V týchto stavboroch už je predsa nedostatok perspektíva. Ešte vidíte, že zásobovanie sa zníži. Tak sme možno v situácii, eh, ktorá viedla k takýmto číslam, ktoré vnímame. Práve preto dnes treba jasne ukázať, že pokrok je potrebný. Európska únia je pripravená E, konať tu viac, oveľa viac, z dôvodov e, ľudskosti, ale jednoducho nemáme i na výber. Chceme pripomenúť i členské vlády, členským vládam, že keď je rozpočet tohto obdobia práve v oblasti zahraničných e, vzťahov sme, ste vy krátili prostriedky a to znamená, že v súvislosti s európskym rozpočtom členské krajiny v rámci tejto problematiky by mali na novo uvažovať. Inak to nezvládneme. Treba e, vyzývať národné hlavné mesta členských krajín, aby si lepšie prerozdelili úlohy práve pokiaľ ide o núdzu týchto ľudí. Práve z tohoto dôvodu by sme sa mali usilovať ne, ne, neobviňovať sa navzájom. Nás by malo zaujímať teraz len, ako riešiť ten problém a nič iné. To bude aj tak dostatočne namáhavé i vzhľadom na tradície jednotlivých členských krajín. Preto sa teším zo, stranu, e, že zo, zo strany parlamentu je tu táto iniciatíva. Verím v naše schopnosti e, nájsť riešenie. Teraz dám slovo pánovi Moraesovi, takisto na jeho úvodné poznámky za výbor LIDE. Ďakujem, Elmar. Dnes si myslím, že e, naše zasadnutie je v tom najlepšom možnom termíne, pokiaľ ide o existujúcu krízu a pokiaľ ide o zasadnutie rady včera. Je dôležité, že začnem veľmi pozitívne, nie e, s ťažnosťami o tom, čo rada nerozhodla, ale skôr konštatovaním, že dnes sa tu zjednotili všetky výbory na jednom mieste, AFET, e, e, LIBE, takisto výbor pre rozvoj, takisto kolegovia za LIBE, ktoré pracujú tvrdo na legislatívnom postupe, pokiaľ ide o e, holistický prístup k migrácii, takisto ktorí po roky pracovali na azylovom systéme, ktorý E, keby bol dobre fungoval, by vytvoril dobrú štruktúru a neboli by tu tie problémy, ktoré, ktorým, ktorým dnes čelíme tu spoločne v EÚ. Je preto dôležité, ako si povedal Elmar, aby všetky naše výbory spoločne a súdržne sa snažili vyriešiť naše e, problémy. To je veľmi dôležité. Veľmi ma teší, že tu máme e, medzi rečníkmi E, presvedčenie, e, aby sme doriešili, e, aby sme sa postavili týmto výzvam, že je tu Frederika Mogherini, ktorej prácu si ceníme múdro a uvážene postupovala v minulých dňoch. To je pre nás dôležité. Takisto pán komisár Avramopoulos i vysoký komisár Gutierrez. Je to dôležité, že, sme, že ste tu spoločne v ako panelisti a že budete hovoriť o holistickom prístupe k tejto otázke. Načasovanie je dôležité. Máme tu i predstaviteľov z Jordánska, Libanonu, e, Líbie, Tuniska a e, Turecka. Máme tu i Ajlanovú tetu, ako povedal Elmar, ktorá e, kde ide o prípad, ktorý by sme si ktorý, ktorý mnohým Európanom spôsobom, ktorý sme si nevedeli predstaviť, ukázal, čo sa deje tu s utečencami v Európe. Aspoň sa využíva teraz slovo utečenec e, viacej práve v súvislosti s, e, s tragédiou týchto dvoch malých chlapcov. Takže kolegovia, naozaj e, veľmi stručne zo pár poznámok určite všetci, takmer všetci poslanci celkom oprávne nechcú vystúpiť v diskusii dnes e, a hovoriť s našimi hostiami snáď zo pár, jedna, dve veci za výbor LIBE, čo vlastne robíme. Pre nás je dôležité, aby naša legislatívna úloha v oblasti e, presídľovania, relokácia, azylových systémov bola rozhodujúca a smerujúca k riešeniu nie sme tu divákmi v tejto otázke. Elmar hovoril o spoločnom azylovom systéme. Takisto som chcel hovoriť o azylovom integračnom fonde, takisto o mnohých aspektoch, ktoré diskutovala včela rada. Moje obavy sú tie, že ak tu nebude politická dohoda k tým číslam, ktoré sa objavili vo veľmi dôležitých názvoch, návrhoch komisie, tak stratíme vieryhodnosť a to som chcel povedať za výbor Libe. Veľmi e, máme obavy, že naša práca, ak sa nepríjme v tejto fáze, bude znamenať, že stratíme vieryhodnosť e, Máme tu zastúpenie v tomto paneli aj z UNHCR. Celý svet sa prizerá. Chceme naozaj vieryhodnosť a príjmať správne rozhodnutia. A tieto správne rozhodnutia musia znamenať, že to nebude len nakrátko. Strednodobý a dlhodobý výhľad je rozhodujúci. To znamená, že tu budeme mať azylový systém, ktorý bude trvať, trvalý postup pre presídlovanie a že v tom budeme mať rozhodujúce slovo. Nebude to problém na dneška, ale aj na zajtra, pretože sú tu globálne otázky, ktoré vnímame. Toto je to dôležité posolstvo, ktoré eh, dnes eh, chceme eh, zniesť z Libe. Ten zahranično-politický aspekt je pre nás veľmi dôležitý a chceme s vami spolupracovať holisticky, aby sme zabezpečili, že E, veci e, sa budú robiť e, inak. I budúce dni prinesú udalosti, kde bude parlament zapojený. A chcem, aby všetci externí aktéry vnímali parlament ako dôležitého aktéra, pretože my zastupujeme občanov a po občania chcú, aby sa ten problém vyriešil. Takže ďakujem kolegovia za dnešnú prítomnosť. Teším sa na vaše e, príspevky. A tu odovzdávam slovo e, E, na, našej, našemu hostovi, naš, na, e, Frederike Mogherini, podpredsedničke e, Komisie a vysokej predstaviteľke EÚ pre zahraničné záležitosti. Dávam ti slovo. Nech sa páči. Je to správne poradie, Elma? Musím sa vždy pýtať Elmára, pretože on je ten služobne najstarší predseda tu. Očividne je to inak, opravujem sa. Je to Frederika, ktorý je tu bos? Nie, je to asi Antonio, hovorí Federika Mogherini. V každom prípade je to úsilie spoločné, kolektívne. Ďakujem vám za pozvanie a za túto iniciatívu. Podľa mňa je to naozaj veľmi e, užitočné, prínosné a, a dobre načasované stretnutie E, veľmi e, rýchlo prenechám priestor, pokiaľ ide o internú stránku našich diskusí, slovo kolegovi komisárovi Avramopulosovi, ale chcem povedať ešte e, o tom, že ste obaja hovorili o tom, že chceme a snažíme sa problém vyriešiť. Ja sa snažím riešiť alebo umiestniť ten problém do perspektívy a chcem povedať, že naša vonkajšia služba a naše vnútorné kroky, to nie sú dve veci e, oddelené, sú len dvoma stránkami tej istej politiky. Ak chceme konať a byť vnímaní ako Európska únia. Tieto slova som povedala pred týždňami i v Štrasburgu, asi ste ma mnohí počuli, ale dnes ráno práve po E, účasti. Myslím, že poprvýkrát som sa zúčastnila ako vysoká predstaviteľka zasadnutia ministrov vnútra. My v komisii spolupracujeme totiž na, na tejto otázke e, agende utečeneckej a pristahovaleckej. Mesiace na tejto otázke pracujeme a preto som si myslel, že je dobré byť prítomná a vniesť perspektívu zahranično-politickú do e, otázky, ktorá je v zásade výnos, e, výsostne e, vnútropolitická, týka sa vnútorných záležitostí, keď ide o naše politiky. Ale je dôležité pre nás všetkých, aby sme pochopili, všetky členské krajiny by mali pochopiť, takisto šéfovia vlád, že nedostatok našej vnútornej jednoty má dopad na našu vieryhodnosť externe a účinnosť našich e, e, externých krokov. Vytvorili sme jednotnosť u vonkajšej služby v minulých mesiacoch e, komplikovaným, ale pozitívnym spôsobom. To, čo robíme, robíme ako Európania zjednotene. Potrebujeme rovnakú úroveň jednoty a akcií u vnútorných politík EÚ. Inak E, sme e, len polovične účinní. Ak chceme toto všetko e, umiestniť do kontextu, vnímame to ako krízu európsku. Je to naozaj kríza európska, ale kríza v prvom rade takisto regionálna. Prenáša sa za posledné roky do krajín regiónu dramatickým spôsobom a teda keď e, komunikujem e, s partnermi v Libanone, e, Jordánsku, Turecku i v mnohých iných krajinách v Afrike alebo v Stredomorí, je, myslím si, celkom prirodzené vidieť ich reakcie. Sú veľmi vítané, ale je to prebudenie pretože pre nás, pretože po roky sa konfrontujú s touto krízou, nie je to niečo nové, a nie je to niečo, čo by bolo európske. Je to otázka, ktorá je regionálna a globálna. Ak chceme veci dať do perspektívy, hovoríme o 0,1 európskej populácie, keď hovoríme o utečencoch, ktorí prichádzajú. U Libanonu je to 25 populácie, 25 0,1 to je tá, ten, ten pomer, ktorý nám umožní veci vidieť v kontexte. Uvedomujeme si, e, s kým máme dočinenia e, v regióne. A tiež chcem zdôrazniť to, čo ste vy boli zdôraznili. Slova sú dôležité. Ak budeme definovať tú krízu ako migračnú, je to vec jedna. Ak je, budeme hovoriť o kríze utečeneckej, je to vec iná. Slova sú v tejto súvislosti hlavne pre politikov dôležité. Musíme odovzdávať posolstva našej verejnej mienke, aby to bolo konzistentné s realitou. Teraz je to zmiešané, hovorí, ten tok nie je jednotný, nie sú to jednotne iba utečenci, nie sú to ekonomickí migranti, sú v tom rôzne toky z východu i z juhu, ale musíme v prvom rade vnímať, čo vidíme pred sebou skutočných e, obrazoch a nevnímať veci čierno-bielo. Veci sú určite zložité, nikto nechce e, si nasadzovať rúžové okuliare, nie sú to však migranti len ekonomicky a nie sú to len utečenci. Je to tok zmiešaný a to nám dáva zodpovednosť. Správneho hľadiska, morálneho aj politického hľadiska. Ako Európanom ako som už povedala na plenárke minulý týždeň, stále nás vo svete vnímajú ako šampiónov ľudských práv. A e, potom teda sa pozerajú na to, do akej miery e, rešpektujeme a podporujeme e, tieto ľudské práva na našom teritóriu Európskej únie. Takže preto je to prepojenie na eh, vnútorné politiky tak dôležité. No a potom tá vonkajšia činnosť a naša spoločná snaha. Sú tu tri hlavné prvky, na ktoré sa treba zamerať. Obvykle e, hovoríme, že napriek rozdielom sme spojení ako Európania e, cez svoje inštitúcie. E, vnímame to ako e, a, a cez jednotlivé európske štáty. My sme e, pred týždňom e, e, rokovali na ministerskej úrovni a pred rokom som tu, ak si pamätáte, bola na vypočutí a vtedy som povedala, že migráciou sa bude, budem určite zaoberať ako jednou z dôležitých tém ako vysoká predstaviteľka, hoci to nie je tradičná otázka pre zahraničné veci Európskej únie. No ja už som povedal aj ministrom, že sme skutočne začali zahrňať migráciu, alebo sme zahrnuli poprvýkrát e, migráciu na stretnutie ministrov e, v januári alebo v februári to bolo poprvýkrát, keď sa o tom rokovalo na ministerskej rade. A od tej, od tej doby v podstate na tom stále s ministrami pracujem, pretože Eh, SVČ musí k tomu pristupovať eh, dôsledne a v súlade s eh, našimi stanovenými cieľmi. Takže my sme ako Európania jednotní v tomto a treba v prvom rade spolupracovať s partnermi, medzinárodnými organizáciami, UNHCR, a ďalšími. Ja som eh, aj, aj zo Sahel eh, G5 eh, už nastolila pravidelné kontakty a stretnutia a pozajtra pôjdem do Nigeru a do Nagadesu aby sme sa oboznámili priamo na mieste so situáciou, ako e, môžeme e, v podstate čo, e, vytvoriť čo najefektívnejšie partnerstvo. Samozrejme, opäť tam ide najmä o migrantov. Ehm, ďalej sa snažíme poskytnúť podporu orgánom, ktoré riadia migračné toky v Sahele a e, dialog s Africkou úniou, najmä pokiaľ ide o prípravu na malcký summit, prebieha toto všetko. E, pozeráme sa na to z dlhodobej perspektívy a e, ide tam aj o ekonomické investície. Je potrebný dlhodobý prístup aby sa vyriešila základná prínči, e, príčina problémov a to je chudoba. A e, tie priepastné rozdiely medzi jednotlivými časťami sveta, najmä subsaharskou Afrikou a zvyškom sveta. Začal dialog na vysokej úrovni, e, prebieha to rýchlo a Máme styčných úradníkov Európskej únie pre migráciu na našich e, zastúpeniach v zahraničí. Ale ešte chcem hovoriť o peniazoch. Keď sa hovorí o koherentnosti a dôslednosti, konzistentnosti, tak, a videla som to aj včera, je to v záveroch rady, prepáčte, e, v záveroch predsedníctva, e, ospravedlňuje sa rečnička, takže tam e, sa hovorí o e, zvýšení podpory e, pre UNHCR. Ja samozrejme rada toto vidím a Európska únia je stále najväčším poskytovateľom pomoci, ale ešte stále to nestačí. Treba prispieť do rozpočtu UNHCR. E, takým spôsobom by to skutočne pomohlo. Rok 2016 bol výnimočný, ale aj tie ďalšie sú. Musíme jednoducho zmeniť prístup, e, uvedomiť si, že to je e, v podstate naliehavá núdzová situácia, ktorá tu ešte nejakú dobu bude. Máme dva zverejnické fondy a ako Európska únia sme vytvorili jednak fond pre Sýriu a tam ide najmä o utečencov a krízu v Sýrii. Tam sa definujú jednotlivé projekty, pomoc pre Turecko, Libanon, Jordán a v rámci Sýrie ako takej. 4 miliardy eur celkovo, to znamená, ale treba povedať jedno. E, včerajšie závery predsedníctva hovoria, že sa rada dohodla na navýšení týchto, e, podstatnom navýšení týchto fondov pre Sýriu, aby e, sa poskytla podpora, dostatočná podpora Sýrii a okolitým krajinám. Tento e, fond obsahuje 41 milión eur, eur z Európskej únie a samozrejme je otvorený aj príspevkom členských štátov Takže členské štáty, ktoré vyzývajú na to, aby sa zvýšili tieto fondy, a tento fond tak určite e, predpokladám, že budú aj prispievať do takého fondu. Nemecko 5 miliónov eur, Taliansko 3 milióny eur. A to je všetko zatiaľ, bohužiaľ. To je skutočne všetko. Takže ja som veľmi rada, Takže členské štáty hovoria o potrebe výrazne zvýšiť e, objem toho fondu a že ale v súlade s tým aj budú postupovať a že budú prispievať. Takže musíme skutočne postupovať koherentne a keď používame niektoré slova, tak podľa nich by sme mali sa aj rozhodovať. To isté platí aj pre Fond pre Afriku. Minulý týždeň v Štrásburgu, keď sa prezentoval balík, sme navrhli vytvorenie Afrického fondu. Takže e, e, samozrejme e, včera e, sme mali veľmi zaujímavú skúsenosť, treba povedať. A mm, práve aj preto som dnes možno menej diplomatická a otvorenejšia, ale ide o ten africký e, fond e, ako Európska únia, sme tam dali 1,8 miliard eur. No a ja čakám, že aj členské štáty výrazne prispejú k tomuto fondu. Nie ale o rok, musí to byť už zajtra alebo pozajtra. Zatiaľ je tam 1,8 miliardy z rozpočtu Európskej únie. Minulý týždeň sme poslali spoločne s Dimitrisom a ďalšími dvoma komisármi Eh, list všetkým členským štátom, všetkým ministrom, aby sme ich vyzvali, aby prispeli a očakávame, že tie príspevky prídu v nasledujúcich hodinách a nie mesiac, týždňoch či mesiacoch. Ja sa ospravedlňujem, že som sa nechala možno trocha uniesť eh, emóciami, ale skutočne je to dôležité. A druhá úroveň o ktorej treba hovoriť. A ja viem, že tu e, e, v parlamente máme spojencov, e, najmä pokiaľ ide o otázky rozpočtu SVČ. A hoci to sú veci, o ktorých sa takisto bude rokovať na iných stretnutiach, tak druhá úroveň, ktorá je dôležitá, je spolupráca s krajinami pôvodu. Veľa sa zameriavame na navracanie. To je, u utečencov to je správne, ale to platí len pre niektoré, e, niektoré e, pre niek- príslušníkov, e, štátnych príslušníkov niektorých krajín nie pre všetkých, napríklad nie pre Íriu, Sýriu, Irák, Afganistán. Tam postupujeme na základe medzinárodných dohovorov a princípov a plne e, teda rešpektujeme to e, právo o nenavracaní. Niekedy e, ale samozrejme nie vždy to hovoríme úplne nahlas, ale my pracujeme na princípe non-refoulement a toto treba zdôrazňovať opakovane. Um, takže je to tu tá otázka návratov. Potom tu ale máme ešte tranzitné krajiny. Tam je situácia oveľa komplikovanejšia, než by sme si vedeli mnohí predstaviť. Mnohé tranzitné krajiny sa nakoniec stávajú cieľovými krajinami. To prináša obrovské ekonomické, humanitárne a aj bezpečnostné problémy. Takže prístup k tretím krajinám je prístup partnerstva, aby sme zistili, čo môžeme e, urobiť, e, e, aby sme si, čo môžeme pre nich urobiť aj v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu a podobne pre tieto tretie krajiny. Aj v tomto treba postupovať veľmi opatrne, pretože to sú krajiny, ktoré majú veľké bezpečnostné aj ekonomické aj, aj environmentálne problémy. A toto pre nich predstavuje ďalšiu záťaž. To by ich mohlo nakoniec destabilizovať, keby sme ich v tom nechali. A nakoniec sa tieto, by sa tieto krajiny mohli stať vlastne zdrojom ďalšej migrácie, to znamená ďalšími krajinami pôvodu. Takže um, aj tu musíme postupovať veľmi opatrne. A ešte posledné dva prvky, ktoré sú veľmi dôležité. Naša e, spoločná práca na boji proti pašerákom. Vytváranie legálnych kanálov je samozrejme najlepším spôsobom, ako bojovať proti ilegálnemu pašovaniu ľudí. To e, platí pre migráciu aj pre utečencov, ale faktom je, že zatiaľ je to tak, ako to je. Medzi tým sme nastolili konsenzus na vytvorení e, e, legálnych kanálov a na tom, že treba čeliť e, tomuto toku. My sme už začali pracovať s partnermi v krajinách tranzitu na posilnení boja proti organizáciám pašerákov, lebo tieto organizácie využívajú zúfalosť ľudí na to, aby zarobili peniaze. Ak ktokoľvek z vás to má možnosť e, stretnúť sa s niekým, kto prežil e, celú tú anabázu e, ako utečenec, a najmä tú poslednú časť, to znamená prechod mora, tak každý z ľudí, kto mal možnosť si e, vypočuť, čo sa tam deje, tak v podstate si uvedomil, že tie podmienky e, boli otrocké, doslova e, neludské. Tí ľudia sa nakoniec rozhodli vynaložiť na tú svoju cestu v podstate celé rodinné imanie, všetky peniaze, ktoré rodina mala. A keď si to vypočujete, uvedomíte si mieru zúfalstva, ktorú tí ľudia cítia, pretože oni vlastne idú aj s deťmi a podstupujú to riziko, že skutočne e, zahynú po ceste aj so svojimi deťmi. A toto je veľmi dôležité. Čím skôr to uvedomíme, tým lepšie. A v e, súčasťou tej našej celkovej stratégie je e, CSDP operácia, práve ktorá je zameraná na boj proti pášerákom ľudí. Snažíme sa eh, takisto eh, komunikovať pružne a jasne, aby to nebolo len plné skratiek. Ale skutočne sa snažíme postupovať veľmi pružne, operatívne. Už 5 týždňov 1500 ľud- e, ľudských životov sa podarilo vďaka tomu na mori zachrániť, to je dôležité, a takisto sme získali relevantné informácie o systéme, e, ktorý využívajú pašeráci ľudí. Ja som navrhla ministrom obrany a zahraničia, aby sme sa posunuli do fázy 2, aby sa nastolil na to potrebný konsenzus to neznamená, že by sme bombardovali tie e, lode pašerákov, tak ako sa to možno občas objavuje v novinách, ale ide o to, aby sme jednoducho zadržali takýchto e, pašerákov a aby sme ich e, odovzdali spravodlivosti a aby sme im zhábali majetok a lode. To znamená, že im to skomplikuje život a aj prísun peňazí Vieme, že to úplne nezastaví alebo nevyrieši ten problém, ale je to významná časť celkovej stratégie a to sa bude všetko odohrávať e, pri rešpektovaní medzinárodných právnych predpisov a v plnom partnerstve s regionálnymi a medzinárodnými partnermi. A napokon ešte, a tým sa dostávam k koncu, možno sa k tomu ešte vrátime v rámci otázok a odpovedí. My sme o tom už mohli diskutovať na plenárnom zasadnutí minulý týždeň. A ide tu o e, prácu na otvorenej kríze a, e, a chudobe toto je v podstate ten uh, najhorší, uh, naj, naj, v podstate ten najväčší zdroj problémov, jednak teda tie um, prírodné katastrofy a prírodné podmienky, ktoré sú veľmi nepriaznivé a um, ľudská chudoba. My sa tu zameriavame najmä na Líbiu. V nadchádzajúcich dňoch očakávame pozitívnu správu tá dohoda by sa mohla už dosiahnuť na sledujúcich hodinách možno. A potom ešte ide o Sýriu. Ja e, verím, že máme teraz e, možnosť e, vďaka dohodou s Iránom vytvoriť regionálny rámec pre spoluprácu a, a v jedna, e, jednom e, konkrétnom poli e, Jednak je tam e, teda problém e, občianskej vojny, tam treba nájsť diplomatické riešenie. A to je vojna, ktorá už e, teda trvá 4 roky, 4,5 roku. Takže toto treba riešiť v nadväznosti na ostatné otázky. Hovoríme tu o 40 tisícoch, 120 tisícoch E, to, to sú tí utečenci, ktorí sú e, e, v okolitých, okolitých krajinách Sýrie, aj vnútorne vysídlení v Sýrii. Takže mali by sme si uvedomiť skutočne, o čom hovoríme, pokiaľ ide o čísla, trendy a ľudskú dôstojnosť takisto. A takisto aj o, pokiaľ ide o medzinárodné právo a našu zodpovednosť. Ďakujem vám za pozornosť. No That's right. Thank you very much, for Frederica. I give the floor now immediately to Commissioner. Takže dám teraz slovo hneď pánu komisárovi Avramopoulosovi. Ďakujem vám. Ďakujem všetkým. A ja som veľmi rád, e, že sme tu opäť v tejto miestnosti, kde sme vlastne s Federikou pred rokom začínali ale v úplne inom rozpoložení, povedzme. Sme tu dnes. Je tu aj pán Gudieres, e, ktorý e, sa už dlho venuje tejto veľmi citlivej otázke, o ktorej dnes hovoríme. E, už pred rokom, keď sme začali spolupracovať, tak sme slúbili, že budeme prinášať konkrétne výsledky čo najrychlejšie. Nebolo to jednoduché, lebo sme boli konfrontovaní s migračnými tlakmi a zastihlo nás to, povedzme, trocha nepripravených. Nielen nás, ale aj členské štáty. Lebo eh, to vtedy nebolo ešte tak jednoznačné, ešte to bolo v takom záradočnom štádiu. Samozrejme, my sme zatiaľ mohli len stanoviť určitý smer, nie eh, zabezpečiť eh, konkrétne výsledky. Jean-Claude Juncker povedal, e, že treba e, skutočne stanoviť priority a prísť čoskoro s nejakou konkrétnou politikou. Takže e, v priebehu 5 mesiacov sme boli schopní vypracovať Európsku agendu pre migráciu. A ja by som tu chcel vyjadriť svoju vďačnosť Európskemu parlamentu za to, že od samého začiatku veľmi podporoval tieto naše snahy pretože to, že sme e, samozrejme to, že sme prijali tú politiku, to ešte nevyriešilo ten problém ako taký. Viete predsa, že e, Európa je pod tlakom, ale zároveň viete, že e, na, u susedov už horí, tak povediac. Takže musíme byť skutočne veľmi dobre pripravení. A tento problém, vieme všetci, e, sa netýka peňazí alebo e, čísel, ale ide tu hlavne o ľudskú dôstojnosť, o rešpekt, o úctu e, k ľudskej bytosti a o hodnoty a princípy, na ktorých sa Európa buduje. No a my sme odhodlaní tie hodnoty hájiť. Naša odpoveď na túto utečeneckú krízu je vlastne určitým takým testom pre Európu. To znamená taký test, pokiaľ ide o naše hodnoty. Ja si veľmi dobre uvedomujem, že akú mimoriadnú pozornosť venujú vaše výbory a parlament ako taký pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv utečencov, predovšetkým pokiaľ ide o právo na azyl. Viaceré e, politické diskusie tu v parlamente, ale rovnako aj na Európskej rade, nám pomohli zaznamenať určitý pokrok. Tieto diskusie sú, sa líšia na národnej úrovni v jednotlivých členských štátoch a takisto sa líšia aj na... Sú tu rozličné názory aj na úrovni rady. Jednoducho takto Európa funguje a takto... Alebo by sa dalo povedať, takto Európa nefunguje. Čoho dôkazom sú tie diskusie. Napríklad včera ten výsledok bol veľmi nedostatočný. Ja som očakával podporu všetkých členských krajín. Áno, väčšina bola veľmi nápomocná, prispeli máme pozitívne výsledky, ale boli tu niektoré krajiny, ale sa mi nepáčilo, ktoré si myslia skôr v národnej rovine a nie v európskej rovine. A komisia je odhodlaná a pôjdeme ďalej. Ja osobne som odhodlaný túto situáciu, túto krízu pretaviť do novej príležitosti oživiť európsky sen a podporiť a prehlbiť princípy solidarity a zodpovednosti. Momentálne celý svet sa na nás pozerá. Očakáva od Európy, že sa pohneme dopredu, a to odvážnym spôsobom a jednoducho, že ponúkneme nejaké riešenie. Je teda najvyšší čas na to, aby každý z nás sa zhostil svojich zodpovedností ale dovolte mi sa teraz sústrediť na pokrok, ktorý sme zaznamenali v porovnaní s minulým rokom v takomto čase. Nemôžeme zabúdať na to, že naša politika migrácie doposiaľ už prispela k záchrane ľudských životov. Zhruba 100 000, 110 tisíc ľudí bolo zachránených práve prostredníctvom operácií Tritónu a Poseidonu a to poukazuje na to, že výsledky sa dajú dosiahnuť, ak konáme jednotne a koordinovane. Naša reakcia na krízu vychádza z potreby zabezpečiť základné dodržiavanie tých ľudských práv migrantov. To som už povedal na úvod. Uvediem pár konkrétnych príkladov. Tie prvé miesta pre utečencov sa zriadujú a začnú fungovať čo chvíľa. Tieto miesta pre utečencov zlepšia príjmanie e, utečencov na hraniciach a takisto sa uľahčí ich identifikácia, teda identifikácia tých, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, takisto sa označia aj kandidáti na relokáciu a identifikujú sa tam aj tí, ktorí jednoducho pravdepodobne nebudú mať právo zostať v Európe. Operačné stretnutie sa bude konať tento týždeň po formálnom prijatí rozhodnutí rady a prvé premiesnenia vlastne budú môcť začať okamžite. Priorita sa poskytne práve zraniteľným e, uchádzačom a tie prvé presídlenia budú môcť rovnako začať hneď. Ako istotne viete, komisia predložila minulý týždeň ambiciózny balíček, pokiaľ ide o reakciu na túto krízu utečencov. Snažíme sa urobiť všetko preto, aby právo na azyl bolo v plnej miere rešpektované v celej Európskej únii. Predložili sme nový návrh na dočasnú relokáciu. Je to 160 tisíc ľudí, ktorí potrebuje ochranu a chceme týchto ľudí premiestniť, dať im možnosť na nový život, kde budú jednoducho môcť žiť bezpečne a slobodne. Európska únia a azylová politika, pokiaľ identifikáciu zraniteľných osôb a zachádzanie s takýmito ľuďmi, ako aj s nedoprovedzenými mladistvými, jednoducho si požaduje ešte zlepšenie. Priorita sa jednoducho poskytne predovšetkým tým najzraniteľnejším, tak ako to je vlastne načetnuté e, rozhodnutia hrady. Ako vidíme, ten prvý návrh urgentný pre relokácie migrantov, tak tu vlastne aj parlament vyslal celkom jasný signál pre členské štáty a navyše teda komisia navrhuje stálu, stály mechanizmus premiesňovania utečencov na to, aby právo na azyl mohlo byť vymožiteľné oveľa rýchlejšie v prípade krízy. Tentokrát vlastne parlament bude v plnej miere zaangažovaný do procesu negociácií ako spolulegislátor. Európska únia a jej zoznam pre krajiny bezpečného pôvodu vlastne vytvorí určitý nátlak na národné azylové systémy členských krajín, aby sme pomohli sústrediť sa týchto štátom na tých učič- utečencov, ktorí jednoducho si vyžadujú ochranu z medzinárodného hľadiska. Chcel by som povedať, že takéto uh, jednotlivé prípady sa budú vyhodnocovať na, skutočne na individuálneho charakter, ale pokiaľ ide o medzinárodnú ochranu, tak to, tento celý proces sa jednoducho zrýchli v, v tých prípadoch, kde jednoducho sa potvrdí, že dotyčný, dotyčná osoba nemá právo na azyl. Pokiaľ ide o smernicu o navracanie osôb, táto vyžaduje od členských štátov právne záväzky, aby urobili všetky právne kroky v zmysle zabezpečenia efektívneho návratu tých ľudí, ktorí nemajú právo zostať v Európskej únii. Iba takýmto spôsobom môžeme zabezpečiť verejnú podporu pre tento mechanizmus a pre náš azylový systém, ako aj jeho dôveryhodnosť. V súčasnosti menej než 40 tých, ktorí e, dostanú príkaz vrátiť sa do svojej krajiny, sa vráti teda do krajiny pôvodu. Akčný plán, pokiaľ ide o navracanie osôb do krajiny pôvodu, poukazuje na strednodobé a dlhodobé opatrenia, v rámci ktorých chceme posilniť efektívnosť systému navracania ľudí pri plnom dodržiavaní a rešpektovaní ich práv. Toto, a to je zrejme, a Frederika na to už poukázala, vlastne podporuje ten princíp a zásadu zákazu vyhostenia. Európska únia vlastne takýmto spôsobom sa snaží posilniť pravidla, ktoré máme my snažíme sa dodržiavať princípy, ako ponechať napríklad rodinu utečeneckú pokope. A takisto by som chcel zdôrazniť, že ak skutočne chceme zaznamenať úspech v našich snaženiach a skutočne chceme dosiahnuť dlhodobé riešenie, tak budeme musieť spoločne sa koordinovať našu spoluprácu s partnerskými krajinami a musíme jednoducho robiť všetko preto, aby sme lepšie zvládli túto migráciu a musíme sa venovať aj príčinám týchto, tejto krízy. Sú tu viaceré výzvy, ktoré musíme čeliť. A naša spolupráca s tretimi krajinami e, závisí od toho, ako e, zosúladíme naše zahraničné politiky s týmito tretimi krajinami. Na to Švederika takisto poukázala. A toto je presne to, o čo sa snažíme, keď chceme užšiu spoluprácu. Robíme to vlastne už od samého začiatku. Bolo to síce v úvode niečo úplne nové v Európskej únii, ale už vidíme, že tu máme konkrétne pozitívne výsledky. A teraz by som v stručnosti sa chcel vyjadriť k včerajšiemu stretnutiu. A na úvod som povedal, že som vôbec nebol spokojný včera večer, ale predsa len by som vám chcel povedať, že ministri vnútra poskytli podporu. Komisia k tomu, čo predložila komisia v máji a septembri. Bola tu vôľa podporiť to väčšiny členských štátov dohodnúť sa smerom k dohode, pokiaľ ide o relokáciu 120 tisíc utečencov, ktorí majú potrebu eh, ochrany medzinárodného hľadiska. Ráda sa takisto dohodla, že navýši bezprostredne finančnú podporu pre krajinu Sýrii, Sýriu a jej susedné krajiny. A tak komisia ako aj parlament sa dohodli, že potrebujeme väčšie, väčšiu odvahu, pokiaľ ide o reakciu na takúto obrovskú krízu, ktorej Európa v súčasnosti čelí. Na to, aby sme, túto, aby sme túto, tento príbeh trochu skrátili, tak by som chcel povedať, že ešte sme nenašli teda riešenie, ale budem sa snažiť na tom riešení pracovať. A ja teda očakávam vašu podporu. Európsky parlament môže zohrať veľmi dôležitú úlohu v tejto oblasti, pretože práve prostredníctvom vás, prostredníctvom e, vašich predstaviteľov v krajinách, vašich politických skupín sa môžeme znovu stretnúť, vrátiť a môžete, môžeme zabezpečiť väčšiu podporu pre naše spoločné úsilie. Vážení poslanci, poslanky, chcel by som sa poďakovať za to, že ste mi dali túto príležitosť, aby som sa mohol s vami stretnúť. Ako viete, ja teda očakávam, ako som to už povedal, vašu podporu a som rád za všetko, čo sa nám podarilo spoločne počas desiatich mesiacov dosiahnuť na to, aby sme mali komplexnú politiku ohľadne migrácie. Áno, musíme dosiahnuť oveľa viac v budúcnosti, ale musíme to urobiť spoločne. Je to určitý test pre Európu, súvisí to s našimi hodnotami, súvisí to aj s budúcnosťou Európy. Ak to zlyháme, tak nebudú to inštitúcie, ktoré zlyhajú, bude to Európa, ktorá zlyhá a to nemôžeme dopustiť. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, pán komisár. teraz zostane slovo pán Valenciano. Pani Valenciano. Ďakujem pekne, budem hovoriť po španielsky, hovorí pani Valenciano, takže môžete si nasadiť sluchátka. Ďakujem veľmi pekne, pán Brok, veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli. Dostala som teda dve minúty. Predtým, než začne hovoriť Antonio Guterres, ktorý sa hneď po mne teda dostane k slovu. Ale predsa len by som v stručnosti chcela niečo povedať. Práve som prišla z hraníc medzi Srbskom a Maďarskom a nemôžem nepovedať, čo chcem povedať, pokiaľ ide o túto situáciu, povedať to tu pred vami. A to, čo som tam videla, je jednoducho veľká hamba. Je to strašná, strašná situácia, strašný pohľad. A my jednoducho sme všetci komplici, pokiaľ ide o tú situáciu, ktorú tam máme. Ľudia, ktorí sa nachádzajú na týchto hraniciach, ako aj na iní, ktorí sú absolútne zúfali a chcú prejsť cez hranice, ktorí sa chcú dostať do Európy, tí jednoducho nemajú tam nič, ani nič nedostanú. Iba niektoré humanitárne organizácie sú tam priamo v teréne a a patričné agentúry, ktoré im pomáhajú, im môžu iba takými malými krôčkami e, pomôcť a dať im najesť, aby teda netrpeli nahľad a trochu zjemniť to ich utrpenie. Ale väčšina tých ľudí tam má právo na azyl, takže zhruba 1 hodina 40 minút je ten čas, ktorý som potrebovala na to, aby som sa aby som si to celé pozrela. Ani si neviete predstaviť, koľko detí tam je. Strašne veľa detí tam je deti, ktoré čakajú na tejto, na tejto hranici. Hranica bola zatvorená čo týchto 100 tisíc ľudí urobí, ktorí sa dostali do, ktorí vlastne ušli e, z krajiny, kde je vojna. Teraz, čo som počula od pani Morgerini, od pána komisára, ktorí teraz sú tu s nami a sú prizvaní, Antonio Guterres, Takisto vy ste tí, ktorí sa najviac zasadzujú o to, aby sa táto situácia zmenila. Keď som teraz počula pána komisára, ktorý práve povedal, že musíme spoločne konať, a to teda hneď teraz, tak jednoducho môžem samozrejme takéto vyjadrenie iba podporiť. Ale o týždeň budeme mať jednoducho zimu, pretože v tom, tom regióne jednoducho v noci už je zima. To znamená, kríza, ktorú tam máme, sa pretaví do veľkú humanitárnu krízu. To jednoducho už bolo na to poukázené. Medzinárodné organizácie na to poukazujú, AGNO a iné organizácie. Hovorí sa tu o tom, že tá situácia je jednoducho neúnosná a to sa hovorí vlastne o situácii, ktorú, ktorú máme v Turecku. Takže ja tu dnes teraz hovorím, že ak nebudeme konať, tak jednoducho o týždeň budeme mať už mŕtvych, prvých mŕtvych. Na to poukazuje aj UNHCR. Takže potrebujeme veľkú komplexnú humanitárnu pomoc pre týchto ľudí, aby sme im pomohli, aby sme sa o nich postarali Európska únia sa pýta, že čo s týmito ľuďmi spravíme, ale v tom čase, keď my o tom hovoríme, keď hľadáme to riešenie, tak jednoducho týmto ľuďom treba dať najesť, treba im dať deky, aby mohli spať. To je to, čo momentálne potrebuje. Je to oveľa dôležitejšie ako čokoľvek iné v tejto chvíli. Takže toto jednoducho by som chcela takto celkom jasne vyjadriť a pomenovať a chcem sa poďakovať všetkým tým, pani Mogherini a ostatným, ktorí skutočne napriek tým problémom s financovaním, ktoré tu máme, robia čo sa dá. Takže ďakujem pánovi komisárovi, pani Mogherini za ich nasadenie v posledných týždňoch. Áno, hovoríte, že potrebujete podporu parlamentu, ale to nestačí. Aj komisia to podporuje, ale zodpovednosť má rada. Pán Guteris dostane slovo teraz. Vážení predsedovia, dámy a páni, ja som bol 22 rokov um, v parlamente, takže vás nazvem drahí kolegovia. Pred 59 rokmi sme mali prvú veľkú utečeneckú krízu a to po konci um, relokácie ľudí po hrozbách druhej svetovej vojny bola to maďarská kríza v 56. roku. Vtedy 200 tisíc Maďarov utieklo do Rakúska a do Juhoslávie. Nebol vtedy ešte Schengen, ale hranice boli otvorené a títo ľudia sa dostali teda do Rakúska a do Jugoslávie. A z Rakúska bolo možné spustiť taký program relokácie presídlovania, to znamená, v tejto oblasti nemáme nič nové 40 tisíc Maďarov z Rakúska sa dostalo do viacerých európskych krajín aj mimo Európy a tá relokácia do iných členských krajín sa vlastne uskutočnila v čase menšom ako 3 mesiace. Vtedy sa začala európska integrácia. Ešte sme nemali Európsku úniu, ale tá Európska únia, ktorá bola jednotná, bola jednotná na to, aby poskytli podporu utečencom, utečencom z Maďarska, ktorí tam utekli pred utrpením. Bohužiaľ dnes už máme teda chvála Bohu, dnes máme Európsku úniu, ale Európska únia nie je zjednotená. A toto rozhodne, toto, to, že nie sme jednotní, vlastne to vidíme aj na tom, čo povedali naši kolegovia, pán komisár, že sa neprešli návrhy na rade, ale vlastne tu vidíme, že aj v rámci tejto chaotickej situácie tu vidíme, že členské štáty sa snažia robiť svoje vlastné rozhodnutia a že vlastne hranice sa robiť, monitorujú iným spôsobom po svojom niekde prísnejšie, niekde menej prísne, ale zdá sa, ako keby Európa, ako keby sme mali nejaké e, takú skladačku, takú mozaiku, ale zdá sa, že keď to všetko dáme dokopy, tak vlastne to nevytvorí jeden obraz jednotný. To znamená, nemáme už taký obraz jednotného, jednotnej Európy. Takže toto vedie k veľkému utrpeniu tých ľudí, ktorí sa snažia nájsť riešenie. Napríklad, ak sa zhovárate so sírčanmi, ktorí utekajú, tak sú jednoducho absolútne si neistí, nevedia, čo sa s nimi udeje. E, samozrejme zažívajú strach a sú zúfali. A to jednoducho pre Európu znamená, že máme zlý obraz vo svete a pokiaľ ide o ten náš boj o hodnoty, pretože myslím, že pokiaľ ide o otázku islamského štátu a ostatných hnutí, nie je to iba o vojenské operácie, ide to skutočne o takú ideologický boj o hodnoty a Európska únia, ktorá vlastne bola takým veľkým príspevom, pokiaľ ide o hodnoty osvietenecké, tak vlastne v rámci tohto boja o hodnoty Európa, ktorá víta sírečanov, je niečo, čo môž, pomôže v boji proti islamskému štátu. Ak ich zamietneme, tak jednoducho prispejeme k horšeniu situácie. Toto sa deje v našom svete a je to priamo e, prepojené s globálnou bezpečnosťou v Európe. Zároveň toto vytvára fantastické prostredie pre pašerákov a samozrejme rôznych oportunistov, e, ktorí samozrejme nemajú žiadne bezpečnostné e, zábrany. No, pozrú sa na ten prúd ľudia jednoducho e, sa e, pridajú. Máme takto napríklad Pakistancov, ktorí hovoria po, grec, po grecky, pretože sa usídlili v Grécku pred mnohými rokmi a teraz využili túto šancu. Takže tento chaos využívajú aj oportunisti, e, ktorí nemajú reálnu potrebu a ochranu. Myslím si, že v tomto kontexte je veľmi dôležité pochopiť, že povaha a význam tohto prítoku a čo od neho môžeme očakávať. A je tu veľmi veľký rozdiel medzi e, stredným stredomorím a východným stredomorím stredné stredomorie e, je obrazom tradičných vzťahov medzi Európou a Afrikou a e, záleží tento tok predovšetkým na e, hospodárskych tokoch medzi týmito dvoma e, štátmi, ale samozrejme to závisí aj od iných faktorov, ako napríklad krízy v Eritreji. Avšak kľúčovým faktorom, ktorý môžu zmierniť tento vývoj, je zlepšenie spoluprácou, spolupráce s Afrikou. A to nie je len otázka e, peňazí, ale aj druhom projektov, ktoré by boli vytvorené, pretože táto spolupráca musí byť previazaná e, e, s ľudskou mobilitou. Nemáme veľa dobrých príkladov. Niekedy spolupráca naopak motivuje ľudí dať sa na pochod a hľadať lepšie prostredie, než aby sa snažili zlepšovať vlastné komuniky napríklad skúsenosť e, Španielska e, bola naopak veľmi pozitívna, pretože tie projekty pred niektorými rokmi pomohli zmierniť e, presuny ľudí. Keď sa pozrieme na východné stredomorie, to v, posledno, v posledných týždňoch v súčasnosti máme 4000 ľudí denne, ktorí prichádzajú na grécké ostrovy. A to je tým najvýznamnejším tokom, utečencom. 86% ľudí sú Sýrčania, potom Afgánci a Iračania. A je to masívny prítok utečencov do Grécka. A ako prúd utečencov by sme sa k tomu mali postaviť. Samozrejme sú tu aj E, iní e, migranti a na základe toho sa vytvárajú aj rôzny, rôzne postupy, ako sa s touto situáciou vysporiadať. Prečo takto zrazu? To, čo sa deje samozrejme e, v strednom stredomorí, tu ten trend ostáva na približne rovnakej úrovni s mierne rastúcou tendenciou. Avšak v jednom momente prudko narastol. Prečo to bolo tak? A to bolo kombináciou troch dôvodov. Máme Sirčanov teraz v susediacich krajinách už asi 5 e, rokov. Tí stratili nádej na politické riešenie v samotnej sérii. E, podmienky na život v susediacich krajinách sa prudko zhoršujú a musíme uznať, že dopad e, tohto obrovského nárastu v populácii v, Jor- v Jordánsku alebo v Libanone, ale samozrejme aj e, v Turecku, e, spôsobuje obrovské problémy miestnym ekonomikám. A samozrejme, viete si iste predstaviť, že v tejto situácii e, ľuďom nie je umožnené pracovať, nemajú žiadnu možnosť zorganizovať si život a čím sa im stenšujú úspery, tým viacej sa im zhoršuje ich životný štandard aby sa situácia ešte len zhoršila, v roku 2015 sme videli pokles medzinárodnej pomoci a kľúčovým elementom eh, za tým eh, bolo zníženie financovania eh, Svetového programu potravín. A tým pádom sa znížila potravinová pomoc o 40 v susediacich krajinách. A to v ľuďoch vyvolalo E, pocit, že nemajú akúkoľvek nádej na mieste, kde sa momentálne nachádzajú. Nemohli sa vrátiť, nemohli ani ostať, e, pretože životné podmienky sa neustále zhoršovali. A teraz sa k tomu pridal aj pocit, že medzinárodná komunita e, na nás zabudla, takže nás zanechajú našemu osudu. A v tej situácii sa Európa zdala jedinou nádejou a samozrejme začali fungovať okamžite pašeráci a začali sa šíriť e, správy na sociálnych sieťach. A to vyústilo e, v to, čoho sme svedkami v posledných mesiacoch. V tomto kontexte je jasné, že masívna podpora utečencom v Stredomori a masívna štruktúrálna a hospodárska pomoc susediacim e, krajinám sú absolútnymi základnými kameňmi na to, aby sa dostala táto utečenecká kríza pod kontrolu. Verím tomu, že je potrebné uznať, a túto myšlienku už som videl e, viackrát, že možnosť ako riešenie pre Európu posielať Sýrčanov späť e, na, do susediacich krajín je nepredstaviteľné. Teraz v tomto kontexte si myslím, že sme všetci veľmi sklamaný včerajšími rozhodnutiami. A povedal by som, a samozrejme nechcem zasahovať do vnútorných otázok e, európskych inštitúcií, ale ja som si spomenul na moje funkčné obdobie v portugalskej e, vláde, keď sme sa museli vysporiadať e, s núdzovými situáciami, ako je napríklad ako sú napríklad záplavy a hovorili sme o premiestňovaní ľudí, ktorí boli ovplyvnení zemetrasení. A rozhodli sme v nasledujúcich mesiacoch a predložili sme parlamenty plán relokácie, ktoré museli ísť do parlamentu, potom do rady a potom naspäť. Ale musíme si povedať, toto je núdzová situácia. A keď som si, si vypočul, že ďalšie stretnutie rady bude až v oktobre, v oktobri, tak to je nemysliteľné Takže keď som sa zobudil, e, stále prekvapený e, z týchto správ, myslím si, že je veľmi dôležité mať plán B. A mnohé prvky plánu e, B začlenil komisár Avramopoulos do svojho návrhu. Musíme sa pohnúť dopredu s tým, čo môžeme urobiť okamžite to znamená vytvoriť eh, podmienky. Nemám rád názov eh, hotspot, avšak eh, čo to znamená? Znamená vytvoriť centrá pri, prijatia, kde týchto ľudí môžete adekvátne obslúžiť, môžu byť preverení a poskytnúť im adekvátnu ochranu pre tých, ktorí musia byť premiestnení a samozrejme pripraviť tých, ktorí budú navrátení do svojich pôvodných krajín. Samozrejme, v súčasnosti sa e, vytvára veľká snaha aj zo strany gréckej vlády, ale grécka vláda samotná nemá na to dostatočné kapacity. E, potrebuje podporu aj ľudí z členských e, štátov IOM, ale aj občianskej spoločnosti, aby takéto centra fungovali zodpovedne. Avšak vlády, myslím si, že aj talianská vláda bude na tom rovnako, iba akceptuje to, že pokiaľ má začať e, relokácia, a ja som to pochopil, e, to tak, že relokovanie môže začať okamžite, ktorá sa bude týkať 40 tisíc ľudí. Znamená to, že aj krajiny, e, ktoré dajú súhlas na kvóty, tak bude možné prijať ďalších 60 tisíc ľudí. A myslím si, že práve v tomto spočíva tento e, plán B. Avšak e, e, pokiaľ situácia na hraniciach zostane rovnaká, ako je doteraz, napríklad situácia na hraniciach so Srbskom alebo Sýrom, musí byť vytvorený tento plán B a musia byť k dispozícii dostatočné kapacity, ktoré reálne existujú a vytvárať napríklad e, v Srbsku program presídlovania alebo e, relokácie, ktorý bol pripravený pôvodne e, pre Maďarsko, pokiaľ Maďarsko bude aj naďalej dostávať veľké množstvo utečencov. Ako bolo povedané, prichádza zima a pokiaľ nebude existovať masívna podpora pre Srbsko a firom, ktorá je absolútne nevyhnutná a pokiaľ nevyužijeme Srbsko ako platformu eh, na eh, podporu relokácie a navracanie, začneme mať naozaj veľmi vážne problémy eh, pokiaľ Srby nezačnú zase vytlačať ľudí preč z hraníc, čo myslím sa nestane. A potom by som chcel počiarknúť, čo bolo povedané mojou priateľkou Federikou Mogherini. Potrebujeme oveľa efektívnejší boj proti pašovaniu a prevádzačstvu, aby sme mali dostatočné e, prostriedky na to, aby títo ľudia mohli vstupovať legálne e, do Európskej e, únie. Máme tu, máte tu humanitárne víza napríklad, alebo iné druhy víz, ktoré môžu byť vydávané. To by znamenalo, vzhľadom na to, že prijatie a premiestňovanie ľudí sa týka predovšetkým ľudí, ktorí prichádzajú uh, loďami. Účelom, uh, účelom však je prímeť ľudí, aby nevyužívali uh, tento, uh, tento transportný kanál, pretože je príliš nebezpečný a skončil sa veľmi zle pre mnohých ľudí. Ja som samozrejme k dispozícii tak rade, ako aj komisii, ako aj členským štátom, aby sme spolu s IOM podporili všetky relevantné aspekty. Avšak e, dovolte mi zakončiť tým, čo už povedala Federica Mogherini. E, e, vyzerá to, že sa to nebude dať zvládnuť, ale je to zvládnutelné. Ale na to, aby, ste, aby to bolo zvládnutelné, musíte to začať zvládať. A na to potrebuje e, centrum prijatia, e, relokačné centra, program presídlovania. 4000 ľudí denne na gréckých ostrovov je veľký prílev. To je úplne jasné. Avšak počet ľudí, ktorých je vykorenených konfliktom zo svojich domovov, bolo 445 e, tisíc. A ako bolo povedané, máme jednu tretinu populácie Sýrie v Libanone. A pokiaľ sa budeme pozerať aj na situáciu eh, v Afrike a iných častiach sveta, vidíme extrémne chudobné krajiny, ktoré otvorili svoje hranice a poskytli to, čo majú a to, čo aj nemajú utečencom. Napríklad, keď eh, vypukla kríza eh, na pobreží Slo- Slonoviny, bol som v liberijskej dedine. A dedinčania tejto liberskej dediny dávali utečencom e, e, semená ríže, ktoré mali použiť na osev e, v, nadchádzajúcom, v nadchádzajúcej sezóne. A tak týmto sa sa podelili s utečencami o svoje vlastné jedlo. A takáto pomoc prišla od veľmi chudobných ľudí. Je to niečo, na čo by sme sa mali naozaj veľmi silne zamyslieť Samozrejme, musíme si priznať, že e, napriek tomu, že sa sami musíme vysporiadať s rozličnými krízami, stále sme tou privilegovanou časťou e, sveta. A v Európe e, musíte vedieť, že pokiaľ neurobíme skôr či neskôr správnu vec, zaplatíme naozaj veľmi tvrdo a veľmi vysoko. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, Antonio. Myslím si, že ste nám poskytli veľmi zaujímavú myšlienku v tom, že ak niečo má byť zvládnutelné, treba to predovšetkým e, začať e, zvládať. Samozrejme, parlament nemôže ostať v roli pozorovateľov. Nemáme iba zákonodárnu Eh, úlohu, ale máme aj historický odkaz pracovať v tejto oblasti. Sústredili sme sa predovšetkým na situáciu eh, v Stredomorí, ale aj dopady eh, na situáciu na jednotlivých ostrovov. A Roberto Macula a Cecil Kiangi nám teraz poskytnú prezentáciu o kľúčovej správe o situácii v Stredomorí a o holistickom prístupe k migrácii. Eh, bol som včera kritizovaný, že som použil výraz holistický, avšak eh, ten fakt, že sme sa tu eh, dva výbory zišli, je vlastne holistický prístup, ale mm, holistický prístup v tomto prípade znamená spoluprácu. Teraz by som dal slovo Robertovi Maculovi a potom pánovi Cecilovi. Ďakujem veľmi pekne, Claude. Chcel by som privítať vysokého komisára eh, OSN, ako aj vysokú predstaviteľku a podpredsedničku eh, Európskej komisie. Nové návrhy, ako sa vysporiadať s vlnami imigráciami, e, samozrejme v svetle nových e, imigračných vln, ktoré ovplyvní všetky členské štáty, ktoré však nedosiahli konkrétnu dohodu, akým spôsobom sa vysporiadať s touto situáciou. Myslím si, že je dôležité nestrácať e, zo zretela to, o čo tu vlastne hráme. Tisícky ľudí, a z toho musíme vychádzať, rodín a detí utekajú od nepredstaviteľných hrôz a hľadajú úkryt. V pokračovaní toho, čo ste vypovedali, e, vysoký komisár, e, Európa sa nechce obracať chrbtom. Toto nie je čas na politickú rétoriku. Ide, prišiel čas ukázať naozaj podporu hodnotám, na ktorých bola vystavaná Európa konkrétnymi krokmi napriek tomu, že táto kríza preukazili na slabé miesta e, vo fungovaní e, Európy a ohrozuje náš milovaný e, Schengen, musíme sa sústrediť na to, čo môžeme urobiť. Musíme viesť príkladom a musíme predviesť, že sa postavíme za tých, ktorí sú zraniteľní a nebudeme jednoducho oslabovať naše kroky tým, že budeme mať na zreteli politické šarvátky. A oceňujem, slova vysokej predstaviteľky Mogherini a samozrejme oceňujem aj snahy komisára Abramopulosa v súčasnej situácii. Ako opakujem zas a znovu, že každý členský štát musí hrať svoju úlohu bez ohľadu na svoju geografickú e, lokáciu. Toto nie je iba e, európska záležitosť. Toto je globálna záležitosť, ako ktorej sa musí postaviť každý jeden štát tohto sveta. A chcela by som oceniť e, krajiny ako Turecko, Libanon a Jordánsko, ktoré sa vysporiadávajú s prílivom sírskych utečencov. Takisto by som chcela apelovať na e, iné štáty v susedstve, ktoré by mali hrať väčšiu úlohu, pretože sme v tom všetci rovnako musíme pracovať rýchlejšie, aby sme vytvorili e, tzv. zariadenia v jednotlivých hotspotoch čo najrychlejšie a takisto by som podporila zoznam bezpečných e, krajín na to, aby sa preš- preverovali žiadosti o azyl. Mali by sme mať záväzný e, mechanizmus na ochranu tých, ktorí túto ochranu potrebujú. Ako politici máme povinnosť e, naplánovať naše kroky tak, aby presiahli naše 5-ročné funkčné obdobie a samozrejme, aby sme reflektovali túto núdzovú situáciu. Myslím si, že všetci sa zhodneme, že e, časy drobných postupných krokov sú už dávno preč. Musíme samozrejme e, prehodnotiť naše vzťahy e, s krajinami pôvodu a s tretími krajinami, aby sme zistili, aké sú koreňové príčiny migrácie a aké nástroje môžu byť použité na to, aby sme lepšie vedeli spolupracovať tak s tranzitnými krajinami, ako aj krajinami pôvodu pokiaľ nebude existovať e, budúcnosť pre ľudí v ich krajinách, tak ľudia budú utekať. Pokiaľ bude existovať e, riziko e, ich smrti, budú sa snažiť odtiaľ odísť, napriek tomu, že budú čeliť smrti na ceste v púšti či po mori. Keď hovoríme o kontrole sieti pašerákov a prevádzačov, je to veľmi dôležité ale však to nemôže byť e, alfa a omega odpovede členských štátov. E, keď sa predsedovia e, vlády vedie dohodnúť na odštartovaní námornej akcie vojenského lodstva, myslím si, že sa vedie dohodnúť aj na iných aspektoch riešenia migrantskej krízy máme povinnosť zabezpečiť, že zdroje sú využívané predovšetkým pre tých, ktoré E, potrebujú ochranu. Tí, ktorí nemajú nárok na túto ochranu, musia byť prinavrátení do svojich e, krajín. Musíme zabezpečiť, e, že aj tieto opatrenia sú implementované priamo v tretích krajinách. Potrebujeme posilniť ochranu našej externej ochrany a naše hranice a potrebujeme Frontex, aby si plnil svoje úlohy bez toho, aby minal peniaze na e, záchranu život. Potrebujeme prístup, ktorá bude pokrývať obidva aspekty. In conclusion, we must... Záverom musíme e, konať lepšie a my to dokážeme. A to je presne to, čo Cecil a ja, na čom ja a Cecil pracujeme. Chcem vám všetkým poďakovať a, a e, uzavrieť to tým, že som presvedčená, že toto stretnutie bude viesť k výsledkom, keďže pripravujeme dôležité správy k týmto témam. Ďakujeme ti, Roberta, za stručnosť. Určite e, musíme dovršiť celý náš program a toľko kolegov chce ešte hovoriť. Ďakujem vám zároveň aj za trpezlivosť. Teraz Cecil Kienge spolu, spolu spravodaj spoluspravodajkyňa k tejto téme. Ďakujem, pán predseda. Som veľmi rada, že som si vypočula tieto prejavy, ktoré tu odzneli. Ďakujem všetkým pani vysokej predstaviteľke Mogherini, pánu Antoniovi Guterešovi e, za OSN, pánu komisárovi Avramopulosovi za tak ambiciozný plán, ktorý my ako Európa musíme realizovať. Každý rok milióny žien, detí a mužov musia opustiť svoje domovy. A to v dôsledku konfliktov, násilia, prenasledovania. Opúšťajú svoje krajiny e, takisto ľudia, ktorí žijú v chudobe a nadejajú sa na lepší život. A e, e, sú to ľudia, ktorí jednoducho prišli o svoje sociálne, hospodárske, ľudské práva a hľadajú riešenie v Európe, eh, ktorá je oblasťou eh, blahobytu a mieru. Ale eh, ľudské bytosti, nech už sú definované akokoľvek, majú všade na svete právo na to, aby bola rešpektovaná ich dôstojnosť a ak e, ľudské práva a občanské práva ešte pre nás majú zmysel, musíme zabezpečiť medzinárodnú ochranu. Musíme sa obratiť proti egoizmu tých krajín, ktoré negujú tieto práva a porušujú ľudské, ľudskú dôstojnosť miliónov detí, žien, mužov. Musíme e, teda bojovať e, proti racizmu, xenofóbii, diskriminácii a e, paušálnemu navracaniu utečencov, jednoducho tomu, proti tomu, e, čo e, by mohlo mať nepriaznivé dôsledky. Takisto treba zabezpečiť základné hospodárske a ekonomické a sociálne práva pre migrantov Treba im, napríklad deťom e, utečencov, e, zabezpečiť prístup k vzdelaniu, aby sa mohli stať novými európskymi občianmi. Integrácia je teda kľúčom k spoločnej e, migračnej politike. Treba vytvoriť prístup, ktorý má ako prioritu integráciu migračných tokov. Tých teda E, ktorí e, integráciu tých, ktorí prichádzajú, aj tých, ktorí už sa u nás e, usadili v krajinách, ktoré ich prijali. A musia mať práva aj povinnosti, ktoré sú analogické tým, ktoré majú naši občania. Migrácia je komplexný fenomén, do ktorého sú zapojené krajiny pôvodu, tranzitu a cieľové krajiny Rozhodli sme sa preto spoločne s, kolegyň, s kolegyňou Robertou aj výborom, e, ktorý pracuje na, tomto, e, na tejto téme, e, vytvoriť holistickú globálnu víziu, tak, aby sa prišlo s konkrétnymi návrhmi, ktoré vytvoria konkrétnu paradigmu európskeho prístupu k tejto humanitárnej katastrofe nielen na našich hraniciach, ale aj mimo hraníc, vonkajších hraníc Európy. Je to dlhodobá politika, ktorá e, zasahuje samozrejme ďalej cez e, Stredomorie a e, treba e, a reaguje na to, e, že e, sa nedala bezprostredná, adekvátna odpoveď tomu, čo nastalo. Treba teda obhajovať náš európsky sen, naše hodnoty, nesmieme e, sa riadiť egoizmom jednotlivých e, štátov, e, ktoré vyjadrujú svoje postoje napríklad na rade. Treba sa stať e, hlasom miliónov a tisícov a miliónov európskych občanov, ktorí sa vyslovili za e, ochranu e, práv pristahovalcov. Treba spoločne riadiť a migračné toky a javy a parlament je, Európsky parlament je vlastne takým srdcom demokracie a sme zároveň hlasom stoviek tisíc občanov Európy, e, ktorí vyjadrili svoju solidaritu. Ďakujem vám. Ďakujeme pekne za tieto slova. Teraz by som rád poprosil zástupcov krajín alebo parlamentov stredomorskej oblasti. Poprosím, držte sa času troch minút a potom na minútu budú hovoriť ďalší kolegovia. Prihlasili ste sa 30 do diskusie. Tým pádom aj uzatváram zoznam rečníkov. Uvidíme, kam až sa dostaneme. Chceme, aby tí naši traja, dvoj, traja dôležití protagonisti sa aj zmysluplne do, dostali k slovu za Jordánsku e, snemovňu reprezentantov e, e, predstaviteľ parlamentného bloku Al-Nahar. Nech sa páči, máte slovo. mal da jemand hingehen. Že sa niekto pod, o to postarať, poprosím. Aha. شكرا سيد الرئيس حين نتحدث عن اللاجئين Ďakujem. Keď hovoríme o, o utečencoch a keď hovoríme o ľudskom e, a humanitárnom rozmere otázky utečencov, už tak hovoríme o dopadoch a nie o príčinách. Treba naozaj povedať, že otázka že nie je otázkou utečencov. Je to otázka, či sa pozrieť na príčiny a spojiť ich so situáciou, ktorá prevláda e, v krajinách pôvodu. Je to región, ktorý pozná vojnu, konflikty, terorizmus a je to tiež región, kde krajiny vždy e, rešpektovali ľudské práva. Dnes je tomu tak, že e, ten požiar zachvátil časť krajín regiónu a tie plamene zasahujú aj európske hranice. Treba naozaj teda hovoriť o tejto nespravodlivosti, ktorá, je, ktorá e, po dlhé desaťročia e, vládla v tejto oblasti. Kolonizácia, chudoba, takisto palestínska kríza a tvrdohlavosť E, izraelskej vlády a jej nehumánej politiky voči palestínčanom a tiež voči to všetko, to všetko e, e, viedlo k, okresávaniu palestínskych území. Takže všetci vieme, že je tu veľké množstvo problémov na Blízkom východe a vieme, že je tu množstvo plánov, projektov a medzinárodných stratégií, ktoré sa spustili a ktoré majú za cieľ modifikovať e, tvár tohoto regiónu. Takisto by som tu tiež chcel pohovoriť o e, e, dezinformačnej e, propagandistickej kampani e, voči islámu Musím povedať, že moslimské náboženstvo je teraz také deformované určitými skupinami, vrátane ozbrojených zložiek, že to, ktoré sa vlastne vydávajú za moslimov. My v našom regióne e, si preberáme určite zodpovednosť za situáciu. Žili sme v regióne, ktorý nepoznal ľudské práva, ich rešpektovanie, e, slobodu, spravodlivosť, rovnosť, ekonomickú prosperitu. A treba povedať, že je to tiež región, kde ľudia, ktorí predstavujú 40 kde mladí, ktorí sú 40%, tvoria 40% populácie, sú veľmi e, marginalizovaní. E, to vysvetľuje množstvo problémov, množstvo tých požiarov v našom, v našom regióne, tie 10 tisíce úmrtí Treba sa mať na pozore pred explóziou, ktorá prebieha v tomto e, regióne. Tie veci, ktoré sa e, odohrávajú v našom regióne, treba, aby nám naši priatelia pomohli zvládať túto krízu v regióne. Myslím si, že všetci naši priatelia a partneri by mali uh, dať bogo, bokom uh, egoizmy pokusy o e, egoizmus a dať bokom takisto všetky e, stratégie, ktoré chcú tento región rozdrobiť. Treba tiež vyviať tlak na Izrael, aby e, ukončil svoje kolonizačné politiky. Treba tiež sa starať o to, aby pomoc teroristom sa stiahla aby sa, sa na, sme sa snažili tiež o to, aby to bola e, sociálna, ekonomická spravodlivosť, aby sa znovu nastolilo rešpekt ľudských práv, treba tiež znovu obnoviť e, ekonomickú mašinériu v tomto e, regióne, aby tu bol určitý akoby maršalov plán pre rekonštrukciu ekonomiky tohoto regiónu a to umožní redukovať nerovnosti v tomto regióne a dúfame, že ak sa nám podarí nájsť e, e, smerovanie rokovanie, ro, e, rokovaní, bolo by to dobré pre náš región. Ďakujeme, kolega, za vaše slova. Rád by som ešte raz vyjadril, že to, čo e, zažíva vaša krajina príjmaním utečencov, je nebývalé vo vzťahu k veľkosti a, e, a k tejto krajine. Myslím si, e, platí to i pre kolegov z ďalších krajín, napríklad pán Michel Musa, predseda e, podvýboru pre ľudské práva libanonského parlamentu Libanon napríklad pri 4 miliónoch obyvateľov má na svojom území 1,3 milióna utečencov. Takže vypočítajte si, čo by to znamenalo, keby sa to týkalo našich, e, e, našich krajín, keby sme sa museli vystaviť takejto forme zaťa- záťaže. Pán e, Musa, máte slovo. التي وجهها وإن متأخرت Rád by som za e, nás tiež vyjadril slova vďaky Európskemu parlamentu za, túto, za toto pozvanie, e, účasť na tejto rozprave, hoc aj toto pozna, pozvanie prišlo trošku z neskôr. Myslím si, že Európska únia mohla e, sa zaujímať o túto otázku e, utečencov už skôr a bol, mo, mohlo by to byť v ľahšom, v ľahšom tóne, bolo by to možno uľahčilo záťaž pre rôzne krajiny. V každom prípade chcem povedať, že sa nám podarilo spolupracovať s Európskou úniou, pokiaľ ide o možnosť prijímať utečencov. Podarilo sa nám oprieť o podporu uh, partnerov, podarilo sa nám vytvoriť kontakty a spoluprácu, uh, spoluprácu uh, kde ide samozrejme o to zabezpečiť, e, aby sa nám podarilo prijať týchto utečencov spôsobom, e, spôsobom dôstojným. Rád by som povedal, že Libanon nie je tranzitnou krajinou pre týchto utečencov. E, s ohľadom na jeho prostriedky Libanon chcel prijať všetkých týchto utečencov, avšak hľadal tiež úsilie prerušiť všetky siete obchodovania s ľuďmi, takže nám sa podarilo e, vlastne otvoriť e, možnosť uvítať toľko, toľko sírskych utečencov dnes. Utečenci sírsky predstavujú 25 libanonskej populácie. To je naozaj obrovské, obrovské číslo. Rád by som tiež povedal, že e, tento, táto utečenská problematika je otázka, ktorá nie je e, výlučne libanonská. Je to otázka, ktorá, ktorá e, je e, tiažou pre celé medzinárodné spoločenstvo s dopadmi ekonomickými, politickými a sociálnymi. Je to záťažou tiež pre e, interné politiky našich krajín a tiež pokiaľ ide o rovnováhu medzi e, libanonskou komunitou ktorú, ktorú, a ostatnými, ktorú zarušuje, zaručuje naša ústava. Vo vzťahu k tokom utečencov Libanon nechcel uzavrieť e, svoje brány, pretože sa snažil rešpektovať e, princípy medzinárodného humanitárneho práva. Libanon je naozaj mozaikou medzinárodných spoločenstiev s veľmi e, citlivou rovnováhou. Táto krajina, ktorá pozastáva väčšinovo z menšín, z menšín, ktoré chcú e, tvoriť e, národ alebo krajinu pre svoje deti, táto krajina sa snažila pomôcť E, utečencom. Avšak táto krajina tiež chcela e, vždy tvrdiť, že e, rovnakú zodpovednosť etickú a morálnu by mali mať všetky krajiny medzinárodného spoločenstva. Libanon nesmie byť samotnou krajinou, ktorá sa ujme tejto morálnej a etickej zodpovednosti a pritom Libanon si urobil svoje domáce úlohy, tak povediac. Snažili sme sa urobiť všetko preto, aby sme pomohli utečencov, utečencom. Táto dráma. Keď vidíme, čo sa deje, keď vidíme tú krajinu, ktorá, ktorá, ktorá, eh, kde, eh, kde sa dejú šialenstva, kde zaplanuli e, plamene. Vidíme naozaj, že e, je to naša morálna povinnosť e, voči týmto osobám, aby tieto osoby vidíme, že sú pripravené sa na takéto vratké koraby nalodiť a smerovať za slobodou. Treba im pomôcť. Táto dráma nepovstala a, a z ničoho, je len následkom vojny, občianskej vojny. My sami v Libanone sme poznali e, takmer 15 roč, rokov občianskej vojny. Či už ide o občianské vojny alebo rôzne iné konflikty v regióne, treba ich ukončiť. Treba určite nájsť riešenie, treba, aby sme sa všetci zúčastňovali na hľadaní riešenia a aby toto riešenie bolo riešením e, záverečným, definitívnym, s cieľom znížiť e, utrpenie týchto utečencov a treba tiež znížiť ten rozmer, e, tú, tú závažnosť problematiky. Dnes treba nevyhnutne pracovať, aby sa znížilo utrpenie sírčanov a takýmto spôsobom sa nám podarí znížiť i utrpenie e, a počet utečencov, Myslím si, že e, treba sa uchopiť problému e, od začiatku, treba nájsť riešenie tejto vojny, ktorá, ktorá pustoší túto krajinu. Ďakujeme. Teraz má slovo, hovorí pán predsedajúci. Pán Salava Hugi, Vala Suabi. z Libanonu pardon, z Líbie, veľmi za zložitých problémov e, sa dostavili, takisto členom e, výboru pre ľudské práva. Držte sa prosím troch minút, nech sa páči, máte slovo, inak budeme mať veľké problémy. السلام alaikum, Svah Nur. Ďakujem. Na úvod by som chcel Európskej únii poďakovať za to, že nám zaslala pozvánku na účasť na tomto zasadnutí, vediac, že e, toto stretnutie prebieha vo veľmi kritickom okamžiku. Krajiny Stredomoria si uvedomovali nebezpečenstvá, ktoré, e, s ktorými máme dočinenia E, určite chcem zopakovať slova vďaky za pozvanie. Chcem vás uistiť, že Líbia sa zúčastňuje riešenia tohoto humanitárneho problému, myslím si, že treba zaujať odvážnu pozíciu a chceli by sme e, využiť toto stretnutie, aby sme naznačili rámec v ktorom budeme môcť vyriešiť tento humanitárny problém, pokiaľ ide o sírskych utečencov. Budeme musieť nájsť stratégiu, dlhodobú stratégiu, ktorá zohľadní politickú situáciu, je to táto politická situácia, táto, toto politické napätie, ktoré dnes v týchto krajinách exploduje. Myslíme si, že sú tu všade veľké zmeny, všade v arabskom svete, menovite v Líbii. Po 4 roky sme e, pracovali na tom, aby došlo e, k zmenám, ale ne, nedostali sme medzinárodnú pomoc, ktorú sme očakávali. Rôzne organizácie nám e, pomáhali, množstvo organizácií e, tiež e, moslimských, ktoré boli veľmi ochotné nám pomôcť a to nám pomohlo e, e, pozvať, to nám, ktoré, ktorých vlastne e, umožnili, že nebezpečné organizácie do, do, sa dostali do našich miest, tie, ktoré sa opierajú o šariu, Daesh. Bojíme sa, že práve preto Líbejci utekajú z Líbie, aby išli inám, ako utečenci. To, čo sa deje v Sýrii, v Jordánsku, v Iraku, sa veľmi podobá na to, čo sa deje u nás. A práve preto vyzývam k prijaťu dlhodobej politiky. Chcem vám pripomenúť, že eh, Líbia po ukončení eh, Kadafiho režimu začala skutočnú spoluprácu s Európskou úniou. Ale e, v Líbii došlo k politickému prevratu e, voči parlamentu a dúfame, že v lyžiacich sa dňoch e, bude tu riešenie s pomocou OSN a s pomocou EÚ takisto e, pomoc našich e, e, bratov z magrebských krajín. Dnes by som rád povedal v angličtine tento apel, že poučenia z minulosti môžu umožniť lokálne partnerstva, ktoré dajú stimul rozvojovým krajinám, v strojových krajinách. A rád by som zdôraznil, že v saharských krajinách Levant, e, Libia. Chceme znížiť migráciu a znišiť e, tie siete obchodníkov. Musím to povedať, e, v tomto majú mnohé európske krajiny partnerstvo. Chceme dlhodobé monitorované a vyhodnocované rozvojové programy, ktoré naozaj môžu fungovať. Budeme môcť byť na seba hrdí a kam si sa dostať potom vytvoríme, v Líbii vytvoríme národnou vládou jednoty, ktorú vytvoríme, dúfajme, do 48 hodín. Trvalo udržateľné monitorovanie, monitorovanie morí. Potrebujeme e, lepšie e, sledovanie e, prechodov e, morom My e, určite e, e, nemáva zmysel trénovať, školiť Libyčanov a ďalších, ak neškolíme Iračanov, aby riešili krajiny, situáciu svojej krajiny. Myslíme si, že by mali byť regionálne rozvoje programy a viac strategického vzdielania informácií medzi rôznymi agentúrami, či už ide o, o bezpečnosť, pokiaľ ide o presuny z jedného miesta na druhé. A tiež by sme mali pomýšľať na politiku. Táto otázka by mala byť riešená určite iným spôsobom, než sa riešila doteraz. V tom vám želám a nám želám úspech. Ďakujem. Thank you very much, and I think we all share your opinion that we have to... Dielame vaše názory, že treba bojovať s týmito obchodníkmi, prevádzačmi. v eh, Bavorsku našli už 2000 eh, pašerákov, väčšina z nich z európskych krajín. A to ukáza, ukazuje tie rozmery problému. Máme spoločnú zodpovednosť, aby tu boli už fungujúce štáty vo vašich krajinách. Teraz má slovo pani Fatia Lajari, eh, členka Marockého parlamentu. Prosím, snažte sa držať troch minút. Merci, Monsieur le Président. Merci à la Commission des Affaires étrangères de nous avoir, euh, de nous faire participer à ce débat qui est aujourd'hui celui du. Ďakujem vám, pán predseda, ďakujem za to, že ste nás pozvali na dnešnú diskusiu, ktorá sa zaoberá e, ľudskosťou ako takou, humánnosťou a to samozrejme bolo v poslednej dobe spochybnené, humánnosť, ľudskosť ako taká. Keď e, sme videli toho malého chlapca, ako ho vyplavilo mŕtvého more na pláž, je to ako... A, a vlastne i to jeho meno znamená motýlik. Um, takže my teraz hovoríme o e, migračných tokoch e, v Stredomorí, ale V prvom rade by sme mali hovoriť o tom základnom ľudskom práve, a to je právo na život, ako povedal pán Gutierrez. Dnes e, e, tí ľudia vlastne zverujú svoje životy do rúk e, pašerákov, aby mohli ujsť zo svojej krajiny, kde sú v nebezpečí, že ich zabije teda sírská armáda alebo, eh, alebo rebeli Daeši. Takže Takže ja nehovorím len o subsaharskej Afrike, um, Nehovoríme len o migračných tokoch na hraniciach Európskej únie, tam sú Sýrani, e, Sýrčania, Afgánci a možno niekoľko Libičanov, ale treba pripomenúť, že pred niekoľkými dňami bola na hodinu uzavretá hranica medzi Marokom a územím okupovaným Meliou, pretože tam boli tisícky e, Sýrčanov, ktorí zautočili na tento hraničný prechod, aby sa dostali na druhú stranu. Nemám tým na mysli Stredozemné more, ale druhú stranu hranice, o ktorej som hovorila. Takisto by som chcela pripomenúť, že som členkou zmiešanej e, parlamentnej, zmiešaného parlamentného výboru medzi Marokom a Európskou úniou. Spolupredsedom je aj pán Antonio Panzeri, som som sa stretla dnes do poludnia, aj, aj ďalší kolegovia, ktorí sú tu medzi nami. A v tomto e, výbore sme už dvakrát e, predložili správu o migrácii. Ja som bola spolu s pravodajkyňou. Aké boli závery tejto správy? Dostali sme k záveru, že sú tri riziká, ktorým treba zabrániť. Prvé riziko to je negatívny pohľad na migračné toky aj v súvislosti s hospodárskou krízou e, sú tu demokratické problémy a to ohrozuje aj ďalšie sociálne a podobné služby. Potom je tu otázka pristahovalcov, e, žiadateľov o azyl. E, potom je tu pocit, že riešenie migračných tokov možno riešiť len na úrovni Európskej únie bez toho, aby sa riešili tranzitné krajiny a krajiny pôvody. Moja e, krajina je e, e, jednou z nich, takže myslím, že aj tejto otázke treba venovať viac pozornosti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za vaše slova. A teraz dostane slovo pán Karim Alali z Tuniska, je členom výboru pre zahraničné záležitosti, ľudské práva a slobody. Nech sa páči, máte slovo. Monsieur le Président, mes chers euh, collègues, mesdames et messieurs. Eh, pán predseda, eh, kolegyne, kolegovia, dámy a páni, ja chcem vám poďakovať za pozvanie v prvom rade, pozvanie na túto dôležitú schôdzu, ktorá sa zaoberá veľmi aktuálnou a významnou témou. Ja budem stručný. Problém imigrácie a táto vlna utečencov samozrejme e, vyzývajú na riešenie. E, keď sme hovorili o, obraze toho malého chlapca, e, treba povedať, že ja som bol na pobreží Turecka. Treba si uvedomiť, aké hrôzy sa odohrávajú, keď ľudia utekajú zo Sýrie. keď sa pozrieme na túto vlnu utečencov, ktorá je spôsobená utrpením, v ich vlastnej krajine, tak naša pozícia je jasná. My sme proti tomuto totálne bezpečnostnému prístupu a režimu kvót, ktorý niektorí chcú nastoliť. Podľa nás to nie je adekvátna odpoveď na tento problém. Domnievame sa, že potrebujeme multidimenzionálny prístup k tomuto problému. Áno, treba pristupovať aj z hľadiska bezpečnosti k tejto otázke, lebo sú tu siete organizované mafiou, ktoré vykoristujú tento fenomén, zneužívajú ľudskú biedu a chudobu. Treba teda nájsť čo najefektívnejšie možnosti riešenia a potlačovania týchto fenoménov a napríklad aj ísť do jednotlivých krajín, o ktorých sa to týka, pozrieť sa na to, ako by sa dalo založiť plodné partnerstvo medzi eh, oboma stranami a vytvárať aj pracovné príležitosti v týchto krajinách, aby mladí mali nádej do budúcnosti. Treba teda vnímať humanitárny aspekt tohto problému. Nemožno e, dnes prispievať k humanitárnej katastrofe na jednej strane a na druhej strane neplniť svoju povinnosť. Treba si teda uvedomiť naliehavé otázky, ktoré treba riešiť krajinách ako Sýria, Líbia. My v Tunisku tiež trpíme tým, čo sa odohráva v Líbii. Prijali sme viac než milión utečencov hneď e, krátko po tuniskej revolúcii a boli sme v ťažkej situácii. Napriek tomu sme prijali našich líbyských bratov s otvorenou náručou. Nevytvárali sme E, povedzme, e, ne, nekričali sme prídite nám pomôcť, nekričali sme SOS a viete, ako to vyzerá. A ten problém ako taký bohužiaľ vznikol kvôli, pre politické rozhodnutia a e, chyby v politickom e, rozhodovaní. Najmä keď si uvedomíme, že my Nechceme diktatúru, ale tu sa nepripravovali politické riešenia, ani politický prístup po vojenskom zásahu, intervencii v roku 2003 e, eh, to bol diktátor v Sýrii a opäť sa to opakuje znova, znova, opäť v Líbii. Západ stále opakuje tie isté chyby. A Tunisku na to skutočne pozeráme so zdesením a prekvapením. Európa, ktorá stále sa dožaduje a dovoláva demokracie a rešpektovanie ľudských práv, a my v toto všetko veríme, predsa len a, to treba, to musí vnímať, nemôžu sa jednoducho a, e, takto produkovať vojny a pozerať sa na to len tak pokojne a nič nerobiť. Treba ten problém riešiť už pri mm, samom zdroji tie ohniska by neboli vznikli, keby sa postupovalo ináč. Nemôžeme jednoducho vyliať dieťa aj e, s vaničkou. Ďakujem vám. Herzlichen Dank für Ihre Ďakujem veľmi pekne za vaše objasnenie. Niektoré časti vašeho vyjadrenia sú opodstatnené. Je to skutočne tak, že v niektorých prípadoch zo strany západu teda boli také zásahy, ale nevedlo to nakoniec k zdarnému koncu a preto ste tu vyjadrili oprávnene kritiku a uviedli aj patričné príklady. A teraz dostane slovo pán Hansadak z tureckého parlamentu, je členom výboru pre ľudské práva tamošieho parlamentu aj vám chcem povedať, stený host, že my vidíme, v akej miere prijalo Turecko utečencov. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem vám, pán predseda, vážení poslanci, eh, priatelia. Ja som E, ja tu zastupujem ďalších e, e, členov a CHP. Určite nie je ľahké sa vyjadriť za 3 minúty a zhrnúť situáciu u nás. Bohužiaľ, vidíme, že počet osôb, ktoré utekajú smerom miestam bezpečnejším je číslom, ktoré prekračuje možnosti e, alebo prekračuje to, čo sme videli e, po druhej svetovej vojne. Vidíme, že utekajú z miest a kultúr, ktoré poznajú k smerom k neznámu a nevieme teraz, e, kde pristajú, pristanú v rámci týchto dobrodružstiev. Vidíme problémy ktorými sú konfrontované a myslím si, že e, je najdôležitejšie vidieť, čo sa deje v Sýrii. To, čo sa deje v Sýrii, je čím si, čo e, sa dostáva do e, pozornosti, do centra. Tie čísla, ktoré vidíme za posledné roky v Turecku, 29. apríla 2011 sme mali, sme prijali utečencov v počte 2,5 e, milióna sírčanov v roku 2013 200 e, tisíc, 24 tisíc 260 tisíc je v táboroch takisto v mestách a Turecko pristúpilo k poskytovaniu pomoci vo výške 6 miliónov, miliard dolárov. Eh, miliónov 650 eh, tisíc Sýrčanov muselo opustiť svoju krajinu, aby jednoducho našli eh, útočisko inde. A Očividne je tu množstvo sírčanov, ktorí boli oslobodení. A Turecko vidíme, že medzinárodná pomoc je vo výške 400 miliónov dolárov. Pre tieto vytvorené centra všetky typy pomoci, či už ide o tlmočenie, technickú pomoc, sanitárnu pomoc, to všetko sa vytvorilo a tieto osoby, títo utečenci zostali na našom teritóriu a Turecko jednoducho často bolo považované ako krajina, ktorá, bola, ktorá je vzorová v jednotlivých miestach v jednotl... sme inštalovali zariadenia vo forme stanov tiež sieť spájania rodín utečencov Takisto sme pristúpili k vytvoreniu systému vzdelávania a v roku 2014 14 tisíc, viac ako 14 tisíc utečencov sa snaží ešte stále e, morskou cestou prekračovať hranice v roku 2014 čísla jednoducho neboli zmenené. Pobrežné hliadky zastavujú tieto osoby, ktoré sa snažia prekračovať Stredomorie. V Európe hovoríme o uzavrení, uzavretí o múroch, takisto sa hovorí o Schengene a o opatreniach, ktoré by bolo treba prijať pokiaľ ide o pozemské cesty. Európa so svojou e, mi, e, minulosťou je tak trochu sa nám javí necitlivá k tejto dráme, pretože ide o humanitárnu krízu najhoršieho rozsahu e, tohto storočia. Hovoríme o Ajlanovi, o jeho obrázkoch, ktoré obehli svet, Hovoríme o osobách, ktoré sú opustené e, v náručí osudu, odsudené na smrť. Skutočnosť, že počet mŕtvych narastá, už tak to je čosi, čo by nás malo mobilizovať. My čelíme Mula, Bodrum a Izmir, odkiaľ som ja, to všetko sú mesta, ktoré sú bázy, tak sa dá povedať, z ktorých utečenci prekračujú more smerom ku Grécku. Snažia sa nájsť akceptovať každodenný život, žiť tak trochu, tak povedať, normálne, či už ide o sanitárne opatrenia, Hovoríme o osobách, ktoré ich príjmajú, aby tieto osoby mohli vôbec e, sa umyť. Prekérne a zložité podmienky, treba povedať, a to by vlastne nemalo toľko trvať. Je dôležité, aby ochrana e, týchto osôb predstavovala zákroky také, aby iné krajiny zdieľali toto bremeno s Tureckom. Na záver snaď poviem, že treba prestať hovoriť a treba prejsť ku krokom. Now we come to the debate. Ďakujem. Teraz môže nas, nasledovať rozpráva. Minúta, prosím, rečnícky čas, len minúta, veľmi, veľmi presne, lebo v opačnom prípade E, nebudeme mať možnosť e, dať e, slovo všetkým rečníkom. Pán Kueľu, prosím. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem všetkým trom rečníkom, pánu Guterešovi, súhlasím s ním absolútne a mm, vážim si ho nielen pre jeho prácu, ale aj pre to, ako pristupuje k problému. Takže dve otázky Mm, hovorí sa o tom, že humanitárnu pomoc netreba poskytovať, aby sa neinfiltrovali teroristi e, do Európy. A potom otázka kvót, e, e, ktoré nezodpovedajú slobodnej vôli ľudí, e, pristahovalcov alebo e, utečencov. E, nakoniec to bude mať sekundárne efekty, pretože sa ocitnú títo ľudia v krajinách, do ktorých nechceli ísť. A potom tu je otázka pozastavenia platnosti šengenskej dohody, aby sa lepšie regulovali migračné toky Eh, ale tu je eh, rozdiel medzi tými, ktorí chcú pozastaviť Schengen, aby regulovali migračné toky a tými, ktorí ho chcú pozastaviť eh, preto, aby vôbec nemuseli prijímať žiadnych utečencov. Takže čo poviete na toto? Ďakujem vám. Ευχαριστώ. Όπως είπατε κύριε Πρόεδρε πολύ σωστά Hm, ďakujem, e, pán predseda. Zaoberáme sa e, príčinami, ale aj dopadmi. Treba e, vnímať všetky humanitárne súvislosti. S príchodom zimy mnohí budú trpieť. Ja by som však chcel hovoriť o príčinách. Rád by som vedel, ktorú úlohu by mohla zohrávať v sírskej otázke Európa? Obracam sa na pani Mogherini. Čo urobíte preto, aby iniciatívy, ktoré sú k dispozícii, sa mohli aj prijať? Amerika a Turecko pomáha opozícii v Syrii, Daesh stína hlavy, Rusi zasahujú a pýtame sa, Eh, eh, chceme tu vidieť Európu, ktorá by, ktorá by konala, pretože tento problém je to našim problémom. Naši susedia, ktorí trpia dopadmi tejto krízy. Pán Kirkov? Pán Austervičius? Ďakujem, pán predseda. Ďakujem všetkým, čo sa zúčastnili tejto diskusie. Mám dva body. Systém kontroly hraníc EÚ by mal vychádzať zo spoločného postupu. Teším sa veľmi na návrhy komisie, ktoré sa toho týkajú. Systém e, európskych hraníc by mal byť doplnený práve ochrannými a bezpečnostnými misiami EÚ, najmä v oblastiach, ktoré sú najviac postihnuté. Pani vysoká predstaviteľka, vy ste povedali, že Rusko má byť súčasťou riešenia. Ale po ehm, invázii e, do Ukrajiny, na Ukrajinu e, vznikla tzv. Novorasia, Novorusko. Putin e, zároveň expanduje vojenský teda podniká vojenské kroky v Sýrii. Ja sa obávam, že to nebude súčasťou riešenia, ale súčasťou veľkého problému. Je, nastal čas na globálne rokovania. Lebo ak sa tá tendencia skutočne presadí, uvidíme ďalšie krízy, ďalších utečencov a žiadnu ďalšiu stabilitu v tomto regióne. Ďakujem. Pani Bežia. Ďakujem, pán predseda. Nakoniec si možno na to moje meno aj zvyknete. Áno, je tu humanitárne naliehavá situácia, a trpíme vlastne dôsledkami svojej politiky. A teraz sa zatvárajú hranice a to je skutočne um, smutné, keď sa na to pozrieme. Uh, nedokážeme sa dohodnúť nielen na tých 120 tisícoch, ale ani na tých 40 tisícoch, takže sme na tom rovnako ako e, v júni v júli a nie sme schopní e, uvoľniť kapacity na vojenské operácie, na humanitárnu pomoc, tam to tiež e, e, vlastne stagnuje, skôr sa to zmenšuje zo strany členských štátov. Takže je to, je to bohužiaľ tak, je to smutné. Nemali by sme rozlišovať medzi skutočnými utečencami, žiadateľmi o azyl a e, imigrantmi, pretože všetci majú svoje práva, musíme si uvedomiť dôsledky nášho konania. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Jana zviažem na to, čo sme tu počuli, že potrebujeme viac opatrení na to, aby bola legálna, legálny vstup do Európy zabezpečený. Niektoré opatrenia boli spomenuté, ale ich ešte stále málo, preto by bolo dobré, ak by pán Auramopoulos mohol k tomu niečo povedať. A ak by, ak by sme mali viac takýchto legálnych vstupov, tak by to vlastne uh, bolo niečo, čo by mohlo zrušiť Eh, obchod týmto prevádzačom. Po druhé, hovoríte o tom, že by sme mali lepšie spolupracovať s tretími krajinami. A viaceré z tých myšlienok, ktoré vlastne v tomto dokumente sa začne spomenujete, jednoducho sa dajú podporiť. Ale pokiaľ ide o kartumský proces, ide tu o, o situáciu v Eritreji. Tu ste rozhodli, že ešte dáme viac rozvojovej pomoci a moja otázka, že aké podmienky ste stanovili, pretože autoritatívna vláda v Eritreji je jednoducho zodpovedná za to, že toľko ľudí z tejto krajiny uteká nie kvôli chudobe, ale kvôli represáliom. Ďakujem. E, das Wort Pán Kaber. Ist er mehr hier? Carver. Carver. Carver. Sorry. Jetzt mein pardon, Thank you, Chairman. Commissioner, a former British... Uh, ďakujem. Harold uh, Wilson uh, kedy si povedal niečo, čo uh, súvisí uh, s tou dnešnou situáciou. My sme svetkami uh, toho, ako uh, členské štáty nakoniec uh, sa e, snažia alebo ako sa stávajú k praktickej aplikácii e, vecí, ktoré sa dohodli na európskej úrovni. Pozrieme sa na Maďarsko. E, my sme za náš postoj k týmto veciam boli už predtým veľmi kritizovaní. Ale chceme tu len pripomenúť krízu uprchlíkov z roku 1956, ktorá nasledovala po revolúcii v Maďarsku a ako to prebiehalo. Takže Nemyslíte si teda, e, že e, inštitúcie Európskej únie e, sú tými jedinými, ktoré môžu vyriešiť túto utečenskú krízu. Takže aj britský ministerský predseda vyjadril e, svoje e, presvedčenie, že určité percento e, utečencov zo Sýrie by skutočne mohlo byť bojovníkmi islamského štátu. Dokonca aj kresťanskí utečenci sú vystavení určitému riziku, pokiaľ sa snažia dostať do Eh, utečenských táborov, kde sú muslimskí utečenci. A Prosím, rešpektujte rečnícky čas. Ďakujem. Grazie, presidente. Intanto ringrazio rappresentante della Tunisia. Ďakujem, pán eh, predsedo. Ja ďakujem predstaviteľom Tuniska, že povedali to, čo je skutočne pravda v tomto parlamente. A z tohto hľadiska také stretnutie, ako je toto, za ktoré ďakujem tým, ktorí ho zorganizovali, by sa malo asi konať aj v tých eh, krajinách ako Maroko, Tunisko, Egypt, eh, pretože tie majú podľa mňa oveľa jasnejší pohľad na tento problém než Európa. Eh, snažia sa bojovať proti príčinám. Je hamba, že až teraz sa Európa rozhodla bojovať proti pašerákom na lodiach. Veď už to vieme roky nie, že by sme chceli e, e, strieľať do úbohých e, pristahovalcov, ale my chceme predsa bojovať proti tým delikventom, proti tým zločincom. pretože doposiaľ sme týmto pašerákom umožňovali vlastne cirkulovať bez obmedzení. A myslím si, že aj pani Merkelová by mala urobiť krok späť. A takže toto je pravda. To je skutočne pravda. Ďakujem, môžete mať názor, ale musíte jednoducho vyjadriť v rámci toho času, ktorý ste dostali. Nebolo mi doposiaľ známe, že by Grécko, Serbická alebo Srbsko-Maďarská hranica do Talianska, jednoducho, že by to boli hranice Schengenu. To možno neviete ani vy, pretože by ste tu nerozprávali na takéto veci. Ďakujem, teraz zostane slovo pán Plenkovič. Ďakujem pekne, vážený pán predseda Brok. Dva body, pokiaľ ide o včerajšie stretnutie, že aké by boli opatrenia, pokiaľ ide o lepšie, lepšiu kontrolu hra, vonkajších hraníc, aké sú za teda plány, pokiaľ ide o e, kontrolu utečeneckých tokov, pokiaľ ide o Západný Balkán, to bolo dostatne jasne, takže by som to chcel objasniť. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Európsky parlament a komisia požadujú už celé roky rozumnú politiku, jasné riešenie zo strany členských štátov, ale bezúspešne doposiaľ. A to, čo včera bolo prijaté, je zasa iba dokumentom zdráhania sa a myslím, že to je nedobré Chcela by som navrhnúť taký návrh, ako to je napríklad pri voľbe pápeža, že všetky vlády zatvorí do jednej miestnosti a pustiť ich von iba vtedy, keď sa nájde riešenie. Ja si myslím, že dokument je jednoducho nedobrý. Je tam strašne, hovorí sa tam o, o kontrolách na hraniciach a návrate utečencov, ale to je všetko Máme napríklad také znenie, že členské štáty sa zaviazali, že podporia možnosti prerozdelenia. Ja nepotrebujem rozvíjať takéto možnosti. Členské štáty musia jednoducho povedať, koľko utečencov zoberú a kedy. To je všetko, čo potrebujeme. A potom sa tu hovorí o rýchlej a efektívnej relokácii a hovoria, že čo si tým myslia, aj hovoria, čo si po tým myslia. V júli sa rozhodli o relokácii 40 tisíc, Teraz táto rada v septembri niektoré členské štáty sa zaviazali, že splnia záväzky do konca novembra. Takže skutočne to je veľmi efektívne a výborne rýchle, takže to je úžasné. Zároveň hovoria o opatreniach komisie, ktoré navrhla z 9. septembra a apelujú na Európsky parlament, aby zvážil tieto opatrenia ako prioritné opatrenia. Ja to mi je teda skutočne ľúto. Tento parlament predsa už urobil rozhodnutie o návrhoch komisie. My predsa máme uznesenie z minulého týždňa, kde žiadame pohyb do všetkých oblastí utečencov. A teraz je na čase, aby členské štáty začali konať. My nemáme čas na dodatočné stretnutia pre ministrov, pre vlády a tak ďalej. Nie iba utečenci, my potrebujeme konkrétne kroky a potrebujeme ich teraz. Ďakujem. That is last time that I accepted such a misuse of speaking time. Posledný rečník, ktorý prekročil čas, ale nepotrebujeme zasadnutia vlád. My jednoducho potrebujeme normálnu parlamentnú legislatívu na úrovni rady, kde bude jednoducho väčšinové hlasovanie. Rada je problém, ak jednoducho nerobí normálnu legislatívu. Nemusíme ich jednoducho zatvárať, pokým nájdu nejaké riešenie Rada musí urobiť spôsob taký, aby sa príjmala legislatíva normálneho charakteru a potom nájdeme riešenie. Takže musí to byť väčšinové hlasovanie. A toto je podľa môjho názoru niečo, čo treba urobiť správnym spôsobom. Prepačte, pán predseda, ale videli sme tú cynickú reakciu členských štátov, takže ja môžem byť ironická, pokiaľ ide o členské štáty. to, čo som povedal, jednoducho je, hovoríme o riešení. Mali by robiť majoritné hlasovanie. Už 18 rokov, už 18 rokov členské krajiny, vrátane mojej krajiny prestali robiť väčšinové hlasovanie a zastavili právne možnosti, pokiaľ ide otázky vnútornej politiky a azylu. Takže toto je najväčší problém až doteraz, začiatku tohto roku, všetky štáty, aj vrátane moje, jednoducho zastavili akýkoľvek pokrok v tejto oblasti, pretože jednoducho sa držia spolu a hovoria, že to nie je európska kompetencia. A toto je vlastne hlavný problém tejto situácie, v ktorej sme. A toto musí byť vyriešené na rade, pretože neurobili si svoju úlohu tak, ako mali. Nerobia tam normálnu legisl- riadnu legislatívu. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán Weigel. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že je dôležité vyjadriť veci jasne. Európsky parlament musí sa zhostiť svoje zodpovednosti a podporiť všetkých tých, aby každý si urobil svoju úlohu. Napríklad pani Mogherini má najviac problémov s tým, že musí čeliť opozícii, pretože v Európe je veľa vplyvných ľudí, ktorí nechcú jednotné kroky v tejto oblasti je nebezpečné, ak v tejto situácii príjmeme selektívne zachádzanie s dobrými a zlými a prerozdielanie na dobré a zlé krajiny, východné krajiny, západné krajiny. Ja apelujem na všetkých nás, aby sme jednoducho sa vzdali takéhoto označovania krajín, pretože sú tu výborné príklady solidarity tak na jednej ako aj na druhej strane. A potom by som chcel ešte povedať, že v našom diplomatickom úsilí a krokoch by sme sa mali snažiť zaangažovať všetkých hráčov bez nejakej diskriminácie, bez e, predsudkov, rovnako ako Irák, Irán, Rusko, Katar, Sádskú Arábiu a potom musíme si pripustiť, že sme urobili aj veľké chyby v posledných 15 rokoch. Ďakujem. Ďakujem, pani predseda. Chcela by som mať konkrétnu otázku, ktorá sa týka, o, týka operácie FMED na vysokú predstaviteľku. Hovorili ste, že táto operácia prejde do fázy 2 a potom do fázy 3. Zaujíma ma to. To aj kvôli otázkam, ktoré predostol minister zahraničných vecí Lavrov, ktoré sú dôležité pre súhlas Ruska v OSN. E, čo teda vlastne znamená boj proti prevádzačom a pašerákom? A častokrát e, veľmi e, dôležité je to, že tí, ktorí sú zadržaní, neriadia tento, toto prevádzanie. Predovšetkým v oblasti Líbie. A dôležité je to, ako sa Európa poučí z predchádzajúcich e, chýb. Napríklad v Tunesku. Boli to chyby, ktoré, ktoré viedli. Neviem, či už prešlo. A už, bohužiaľ, prešla už minútu. Takže sa zastavím tu. Ďakujem. Tack så mycket, herr ordförande. Eh, jag skulle vilja ta upp en fråga som... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem sa spýtať otázku, ktorú už viacerí položili. Ide tu o nedostatok vôle zo strany členských štátov, pokiaľ ide o prispenie k podpore týchto ľudí, ktorí sú tou krízou a vlastne nepodporuje medzinárodnú pomoc. Máme tu 0,7% cieľ a Áno, potrebujeme väčšiu humanitárnu pomoc, ale takisto potrebujeme aj pomoc dlhodobého hľadiska. Chcela by som zdôrazniť, že je veľmi dôležité urobiť všetko preto, aby sme tu mali peniaze tak pre humanitárnu pomoc, ako aj pre dlhodobé riešenia, rozvojovú pomoc, aby sme jednoducho vyriešili tie príčiny, takže potrebujeme obe. Ďakujem. Pán Schaffhauser dostane slovo. Merci, euh, Président, pour cette euh, réunion très utile. Je voudrais juste rappeler Ďakujem pekne, vážený pán predseda, za túto veľmi užitočnú schôdzu. Chcel by som pripomenúť, že ľudské práva, tak ako to vlastne potvrdil aj pán veľvyslanec Tuniska, vlastne sme vyvážali a vidíme, že teraz tu máme chaos. Máme tu 500 tisíc 500 tisíc mŕtvych v Iráku, 200 tisíc v Sýrii a tá celá destabilizácia v Líbii a stále iba v mene ľudských práv. A teraz importujeme chaos, ktorý sme zapričinili vonku. A hovoríme tomu ľudská, ľudské práva alebo práva osôb aby títo jednoducho mohli uniesť, utiec z toho chaosu, ktorý tam je. Ale takisto by som chcel hovoriť aj o práve na kultúru, právo na identitu, právo na vlastníctvo, na, bezpeč- na právo na bezpečnosť európskych občanov. A vy nemôžete dávať jedno právo proti druhému. A takisto by som chcel pozitívny, pre, pre, prevziať aj ten návrh pána Guatierisa, je skutočne potrebné zah, zahájiť e, legálne prostriedky a rozlišovať medzi skutočnými e, utečencami a tú situáciu treba riešiť, pretože ak nie, tak to celé nakoniec vybuchne. Thank you very much. Uh, Ďakujem pekne, vážená pani Mogherini. Ja som rád, že máme jednotnosť, pokiaľ ide o zahraničnú politiku. Veľmi dobre riešime symptómy problémov, ale máme málo nástrojov na riešenie príčin tejto dramatickej situácie. Kto a kedy urobí tú špinavú prácu? Eliminovať jednoducho tých, túto situáciu, ktorú tu máme. To sa pýtajú viacerí. Vidíme tu jednoducho milióny ľudí, ktorí sa dostávajú na naše hranice a, a my rešpektujeme samozrejme to, čo robíme momentálne. Mali by sme robiť ešte viac v duchu humanity, pokiaľ ide o týchto utečencov, ale na druhej strane, ak títo ľudia prídu akúkoľvek nádej, ako povedal pán kolega, niekedy sa už nemôžu vrátiť domov, tak jednoducho e, ten problém bude iba vzrastať. Takže ako môže Európska únia apelovať a žiadať od ostatných aktérov e, to, aby sme konečne konali. Pretože ak nie, tak tá bolestivá situácia sa bude v budúcnosti iba zhoršovať. Ďakujem. Grazie. Forse dovremmo guardar... Vďaka. Možno by sme si mali viac pozrieť e, do zrkadla pretože kríza eh, utečencov má dve príčiny, tak externú ako aj internú. A musím povedať, eh, že ma eh, neprekvapuje, že niektoré štáty sa uzatvorili. V minulých rokoch sme videli, že sme mali problémy hrať dôležitú úlohu pri riešení otvorených konfliktov. A samozrejme táto kríza leží aj v našich rukách a v našej kompetencii. Mám na komisárku e, otázku. Samozrejme je jasné, že potrebujeme viac e, peniazy, aby sme vedeli sa vysporiadať e, s poskytovaním azelu v Európu. A chcel by som vytvoriť humanitárny kordón kvôli tomu, aby sme takto mohli lepšie bojovať proti prevádzačom. Thank you, Chair. So in my... Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Podľa môjho názoru výsledok včerajšieho samitu rady sa dá najlepšie označiť ako veľký, veľká, veľké zlyhanie. Máme tu veľkú tragédiu, kde utečenci v tisíckach sa snažia dosiahnuť ochranu našich krajinách, tak ministri na zasadnutí včera jednoducho sa nedohodli ani na záväzných kvótach, ani na solidarite zoči voči ľuďom, ktorí tú potrebu poznajú. A to je veľké zlyhanie, pretože to otriasa základmi Európskej únie v jej prapodstate. Takže čo, čo tu ide? Ide tu o budúcnosť Európskej únie, ide tu o budúcnosť šengenského priestoru a ide tu o solidárnosť s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc. Je to jednoducho absolútne proti tým našim základným hodnotám. My chceme predsa rešpektovať ľudské práva. A čo vlastne sú tie naše záväzky, keď ľudia jednoducho utekajú a chcú zachrániť si holý život? To sú veľké otázky, ktoré si vyžadujú koordinovanú odpoveď. Ja som strašne sklamaná. My potrebujeme určitú jednotnosť. Nepotrebujeme jednomyselnosť, jednotné rozhodnutie. Prečo vlastne sa o tom nehlasuje na rade? Potrebujeme vidieť solidaritu s ľuďmi, ktorí utekajú a potrebujú uh, zachrániť si život. Ale nepotrebujeme solidaritu s takými krajinami, ktoré ako keby zabudli na základne kľúčové hodnoty, na základe ktorých táto Európska únia bola svojho času založená. A to mi je veľmi ľúto. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ctení kolegovia a kolegyne, aj ja zdieľam to e, sklamanie, ktoré tu vyjadrila pani Mogherini. ženy, aj pán Juncker to vlastne povedal, že jediné riešenie je bezpečné a legálne zabezpečenie mobility týchto ľudí. Ako sa to však dá dosiahnuť? Máme smernicu, ktorá to zakazuje. A potom tu bolo ukotvené, že jednoducho tu nie je potrebná podpora zo strany členských štátov, takže je skutočne na čase, aby sa spýtať, aby čl- prečo členské štáty nemajú prečo jednoducho tie členské štáty sa chovajú tak, ako sa chovajú. A tie vojny, ktoré tu máme, ktoré to zapričinili, k tomu sa musíme venovať, musíme zabrániť krvi prelievaniu, aby jednoducho tá špirála, ktorá to spustila, sa už konečne zastavila. Pán Formanescu. Mulțumesc, domnule președinte. Avem într-adevăr nevoie de solidaritate și o strategie... cu... Ďakujem. Naozaj máme tú veľkú potrebu pre solidarity a pre spoločnú stratégiu. To je to, čo sa od nás očakáva, tak od parlamentu, ako je komisie a rady. Avšak doteraz e, Európa váhali s opatreniami. Mám otázku e, pre vysokú e, predstaviteľku. Aké sú riešenia politického charakteru, ktoré by boli e, konkrétne a ktoré zvažujete? A akým spôsobom bude komisia zvažovať udržateľné financovanie, ktoré bude určené pre Líbiu a Libanon? E, ktoré sú veľmi dôležité, aby sa zmiernila vlna utečencov smerujúca do Európe. Je, sú takisto potrebné aj zdroje politického charakteru, ako aj diplomacie, aby sme sa vedeli vysporiadať e, s rizikovými zónami. Pán Freund. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem vám všetkým za vaše úprimné slova. Som presvedčení, že keby ste vy traja e, mali tú moc, e, vyriešili by ste túto krízu. Avšak dovolte mi povedať niečo za seba. E, Európa zlyháva pri vysporiadavaní sa s utečencami a tak zlyháva Európa ako celok. Musíme sa postaviť za naše hodnoty a Federika Mogherini povedala, že nedostatok jednoty z Európskej únie dopada veľmi tvrdo na našu efektivitu, respektíve neschopnosť konať. Musíme presvedčiť našich priateľov, že migrácia nie je jednosmernou cestou. Napríklad, keď stovky tisíc utečencov odišli do e, Chicaga, boli privítaní s otvorenou náručou. A to je niečo, na čo nesmieme zabúdať mali by sme začať s robustným diplomatickým prístupom k Sýrii. Ako už povedala e, Sýria, Rusko, Irán majú tiež záujem na ukončenie tejto vojny a máme všetko v našich rukách. Pán Kirchhoff. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, budem veľmi stručný. Ja samozrejme úplne súhlasím s tým, čo odznelo. A síce, že Európa a iné členské štáty musia mať zodpovedný dlhodobý prístup, eh, ktorý by nevystavoval zbytočnému eh, riziku utečencov od eh, presunu alebo od vykoristovania. Ja som bol zodpovedný program Spojeného kráľovstva v rámci OSN v Bosne v 90. rokov. Preto ma zaujíma, do akej miery chce Európska únia motivovať členské štáty presídliť jednotlivých utečencov do jednotlivých zón v Európskej únie. Pretože toto je jediné stabilné riešenie. E, pretože vidíme, aké sú následky e, ad hoc krokov. Teraz má slovo, hovorí predsa. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja iba sa pridám k tomu, čo už odznelo, ale chcela by som vedieť, prečo členské štáty v zásade odmietajú prijať e, rozhodnutie a kedy očakávajú, že takéto rozhodnutie príjmu. A otázka na komisiu, pretože vieme, že právomoci sú obmedzené a závisíme v tomto prípade predovšetkým od jednotlivých členských štátov. Kedy bude komisia ale na druhej strane lepšie využívať e, nástroje E, ktoré má k dispozícii. Maďarsko zatýka utečencov, je pripravená vyhlásiť e, núdzový stav. Nepochybne komisia môže intervenovať v takýchto prípadoch a do, donútiť členské štáty, aby sa držali medzinárodného práva a medzinárodných e, pravidel Európskej únie. Slovo má teraz uh, pán Diaz de Premiera. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Od včerajška až do až do 18. je 23 dní a nedosiahli sme absolútne žiadnu jednotu. Kto bude, kedy budeme konečne chápať že už tu čakáme 21 dní na naléhavé riešenie, kto bude živiť a kto bude rozdeľovať e, utečencov, kto ich bude prepravovať. Toto je veľmi komplikovaná situácia. Ja už mám svoj vek a spomínam si na celý rad e, vecí, napríklad E, presun kosovského obyvateľstva. A som videl, aké úsilie vyvinul Červený kríž. Musíme poskytnúť pes peniaze z únie e, do Makedónska, Grécka a Srbska, aby sme sa čo najskôr riadili toky utečencov. To je všetko vďaka. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi uh, viacej svetla ktoré sa týka e, toku e, utečencov, ale takisto aj bezpečnostných e, rizík. Potom, čo to urobilo Maďarsko, aj srbské úrady vyhlásili, že poveria strážením hranice armádu, aby zastavili prílev utečencov. Myslím si, že je to veľmi riziková politika, pretože môžu nastať strety medzi ozbrojeným obyvateľstvom a utečencami, avšak aj medzi armádami jednotlivých štátov. A to môže spôsobiť celý rad problémov. A e, voľby, ktoré sa uskutočnia v mnohých tranzitných krajinách v blízkej budúcnosti, si vyžadujú holistický prístup a naozaj poskytnúť pomoc balkanským krajinám a Turecku a e, krajinám prvej línie okolo Sýrie. Ale musíme sa najprv dohodnúť v Európe ako takej. Ďakujem. E, pán Dua. E, ďakujem, pán predseda. Veľmi dobre ste vyslovili moje meno. Chcela som sa opýtať, zastupcov Agnoru, či by nám mohol dať presné údaje odhadu eh, posky, potrebných eh, prostriedkov a ako by mohli byť eh, svetové príspevky rozdeľované, pretože potrebujeme efektívnu podporu pre tie krajiny, ktoré uprchlíkov e, e, príjmajú. A môžete nám poskytnúť aj nejaké rozumné údaj, koľko osôb by sme mali tu v Európe prijať. Ja k tomu už eh, nebudem dodávať nič eh, k tomu, ako sa chová rada. Avšak musíme sa aj naďalej snažiť. Parlament už veľmi dlho diskutuje o tejto situáciu a musíme ju eh, vyriešiť a musíme prísť ku skutkom. Pán Gala, Ďakujem veľmi pekne. Zrátal niekto počty e, počas e, včerajšej rady, čo by existovala kvalifikovaná väčšina, keby to predseda vyhlásila. A pani Mogherini, závažná situácia na maďarskej hranici zväčša zahrňuje utečencov, ktorí už v Európe boli, v Grécku alebo e, samozrejme v Turecku. E, nemali už bezpečné prostredie v tureckých e, táboroch. Nemali by sme poskytnúť Turecku, teda poskytnúť dodatočné prostriedky na to, aby udržiavala tieto tábory na jednej strane, avšak môžeme od nich aj žiadať aby sme zastavili masívne prevádzactvo e, v Turecku, ktoré smeruje do Grécka a destabilizuje Grécko a regióny z Európskej únie aj mimo Európskej únie. Myslím si, že to je naozaj nevyhnutné. Ja som vyzvala, aby Európska komisia využila e, svoje právomoci a nastolila sankcie tým krajinám, ktoré odmietajú riešiť utečeneckú e, E, krízu a zneužívajú utečencov v tom zmysle, že porušujú európske pravidlá. Pokiaľ my prekrúcame naše e, práva a naše povinnosti. Ja som hovorila s pešmergami a sa naozaj e, nevám, na čo som, čo som zistila. Pretože vieme, že príde viacej utečencov. Či už vystávame e, múry, pokiaľ si nedáme záležať na tom, aby sme poskytli nádej ľuďom na tom mieste, kde sa nachádzajú. Hm, a my sme zodpovední za to, že sa nekoordinujeme hm, eh, s vysokou predstaviteľkou EÚ eh, a samozrejme umožnením aj vojenských zásob pre armádu pešmergov a samozrejme umožnením efektívneho boja proti ISIS. A musíme byť pripravení držiť sa pri zemi a pomôžiť e, Líbícom reformu bezpečnostného sektora, e, pretože ináč nebudú môcť vyrovnať sa so svojou situáciou. Pani Terhaus. Ďakujem veľmi pekne. Toto je samozrejme jeden, jedna časť problému predovšetkým e, pre tých, ktorí museli opustiť e, svoju krajinu e, z dôvodu vojny alebo toho, že sa obávajú o svoj život v Sýrii. A mnohí z nich sa chcú vrátiť do svojej krajiny čo najskôr, ako to bude možné. Preto nie je možné, aby sme ich ponechali ich vlastnému osudu. Pretože sa nachádzajú v nebezpečnej situácii, už keď sa snažia dostať sa e, do Európy a prekračujú more, musia samozrejme sa skôr či neskôr vlátiť e, do svojich krajín, avšak pokiaľ ich domovy boli zničené, už nemajú takmer žiadnu nádej tieto krajiny, e, si musia plniť svoje povinnosti ako krajiny, kde, ktoré poskytujú ochranu utečencom a pretože tí, ktorí sa do Európy dostanú, musia bezpodmienečne dostať e, pomôcť. Ako povedal Jimmy Carter v roku 1987, že, že všetci utečenci sa predsa môžu vrátiť do svojich zemí my sme sa už tešili a pripravovali sme sa na to, avšak nesmieme zabúdať na to, že to platilo pre všetkých utečencov vtedy a teraz e, to platí rovnako. Čiže kým sa nemajú kým vrátiť, musíme im poskytnúť e, pomoc. Pani Dali. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel Chcel by som sa poďakovať komisii za to, že je proaktívna, predovšetkým vyskej predstaviteľke eh, Mogherini a komisárovi Avramom Polisovi. Čo sa týka zodpovednosť eh, ti členských štátov, to je jeden krok. Je to však e, veľmi dôležitý krok a potom, čo sme videli včera, nie je jednoducho priateľné, že niektoré členské štáty si myslia, že toto nie je ich problém, ktorý by mali oni riešiť tým, že pochádzam z Malty, situácia e, v Líbii je pre mňa vedcov vysokého záujmu. A máme tu aj zastupcov Líbie. Kríza v Líbii e, nebola e, napravená a my trváme na tom, aby bola dosiahnutá dohoda a myslíme si, že my ako Európska únia potrebujeme postaviť Líbiu na, nohu, na nohy a, postavi, a pomôcť im, pretože Líbia pre nás nesmierne dôležitá a stabilná Líbia je pre nás E, kľúčová. Musíme mať samozrejme e, aj správny dialog s africkými krajinami. A v tomto spočíva môj apel e, na komisiu, aby sme tlačili na to, aby nachádzajúci summit bol úspešný a samozrejme v tom, aby sa riešili koreňové príčiny tejto pán, ďalším rečníkom je pán Kičuk. Pán Kičuk. Dúfam, že som to vyslovil správne. Is he here? He's not here. Sa, že pán Kičuk tu nie je. Nasledujúcim rečníkom je pán López Aguilar. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za vaše svedectvo a za všetko, čo sme si mohli vypočuť od vysokých predstaviteľov a od predsedov, ktorí zvolali toto zasadnutie musíme klásť veľmi presné otázka. Prvá je to, že nestačí oznamovať iba nedostatočnú politickú vôľu členských štátov, ktoré zasedali e, včera. Treba pripomenúť aj to, že Európska komisia musí konať. Nejde iba o nedostatok politickej vôle, ale aj o realizovanie pomoci tým, že sa budú presadzovať základné ľudské práva. Hovoríme o tom, že Dublin nefunguje, avšak ako môže fungovať? Musíme ho predsa nahradiť iným efektívnym mechanizmom, aby sme mohli vybavovať e, žiadosti o azyl. Čo sa, ďalšia otázka, čo sa urobí na zásobenie nedostatočných fondov. Týmto nevyriešime humanitárny krózu ani dnes, ani zajtra. Čo sa stane s medzinárodným spoločenstvom, v tom zmysle, aby sme mali jednotnú európsku pozíciu a obhajovali ju takisto aj v OSN na pôde Bezpečnostnej rady. Teraz poslední dvaja rečníci. Pán Pajet e, zo skupiny ALDE. Ospravedlňujem sa, ak to nevyslovujem správne. Zdá sa, že tu nie je. Vidím, že niektorí kolegovia odchádzajú, takže konečným rečníkom bude pán Enrique Guerreros Ďakujem veľmi pekne. Potrebujeme viac jednoty v Únii a viac Európy v Únii. To bola leitmotiv prejavu pána Junckera minulý týždeň o stave únie a je jasné, že v okamžiku, kedy rada mala prejaviť to, že sa vydá touto cestou, vydala sa cestou omilu. Tak ako Európsky parlament a iné inštitúcie, konajú v rámci svojich možností. Musíme udržať eh, alianciu pre prípravu ďalšieho zasadnutia Rady ministerstva, ministrov eh, vnútra a na pripravenie eh, samitu ministrov Africkej únie a pre pripravenie konferencie humanitárne akcie. Avšak čo potrebujeme teraz, ako už povedal pán Gutierrez, je to, aby sme začali plán B. Plán B, ktorý by znamenal koordináciu s komisiou a s agentúrou OSN pre utečencov. Potrebujeme okamžitú, potrebujeme okamžitú reakciu, pretože tým všetkým, čím môžeme pomôcť teraz, bude o jeden malý či veľký problém menej v budúcnosti posledným rečníkom. Bol tu samozrejme nával e, kolegov, ktorí sa cítili vynechaní, e, ktorých pán Brok e, preskočil, lebo tu neboli prítomní. Ale poprosím vás iba o jednominútový rečnícky čas, pán Parňo. One minute, please. Máte jednu minútu. Euh, euh, Ďakujem veľmi pekne. Ja som sa zapísal ako rečník na samotnom začiatku. Chcel by som sa vrátiť k tomu, čo hovorila pani vysoká predstaviteľka. Ako ste naznačili, musíme našu pomoc sústrediť predovšetkým na susediace krajiny konfliktných zón, ktoré museli prijať, aby ste to povedali, a my vieme, milióny osôb pokiaľ život v týchto utečeneckých táboroch v Libanone, v Jordánsku a inde bude tak komplikovaný, tak sa potom aj naďalej budú objavovať utečenci a my potrebujeme zaistiť, aby tento balíček urgentnej pomoci e, v hodnote niekoľko, niekoľko miliard eur sa dostal do týchto táborov čo najrychlejšie na zlepšenie zdravotníckých e, podmienok, na vzdelávanie a na potraviny. Zeme, e, krajiny Perského zálivu musia byť tiež pripravené pomôcť. Je iba normálne, aby sme, dajme tomu, pred niekoľka rokmi boli schopní dať k dispozícii miliardy eur na, behom, behom niekoľkých dní na banky a teraz nie sme schopní zachraňovať životy. Áno, e, máme naozaj málo času, tak e, prosím iba e, jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, kde sme hovorili o naozaj hlbokých príčinách migrícia, z diplomatického hľadiska vítam tón tohto e, dialógu, predovšetkým čo sa týkalo blízkych, e, blízkeho východu. Niektorí by si mohol pomyslieť, že by sme mali zaangažovať do riešenia situáciu v Sýrii aj Irán a e, Rusko. Avšak e, mali by sme sa zaoberať aj Afri- subsahárskou Afrikou. Mali by sme podniknúť konkrétne kroky. A síce mali by sme tu mať e, správu, ktorá by mala byť ambiciozná, avšak e, mobilizovať e, všetky zdroje. A samozrejme aj z našej strany. Tí, ktorí chcú fungovať na trhu, to hrá veľmi dôležitú úlohu. Toto by nemal byť prejav pokiaľ niekým sme schopní dať adekvátnu odpoveď na tento hanebný stav, naozaj budeme svetkami iba ďalších tragických situácií. Ďakujem veľmi pekne. Jednu minútu, pán Ďurek. Jednu minútu. Aby rozwiązać problem, trzeba przede wszystkim go zdefiniować. Ďakujem veľmi pekne keď chceme riešiť problém, musíme najprv zistiť príčinu. A tieto vyhlásenia, ktoré prišli e, od pána Junkera v stredu e, v správe o stave únie, pánom Mogherini toto mi vôbec nepomáha. Nové spôsoby legálnej migrácie to iba znamená, že títo ľudia budú ešte motivovanejší prísť do Európy. A to ešte rozdeli viac naše krajiny. Toto je problém. To, to nemôžeme podporiť. Problémom je otvorenie legálnych kanálov emigrácie, pretože to by znamenalo, že stredoeurópske krajiny eh, budú v rovnakom stave ako západná Európa teraz. A potom pán Brok povedal, že boli zadržaní dvaja prevádzači. Avšak čo sa deje e, s tými loďami? Sú zabavené? Grazie, prezident. Ďakujem, pán predseda. Zdá sa, že máte pravdu. Zdá sa, že to je nemožné, ale nie je to nemožné. Ak každý bude hrať svoju e, úlohu, naozaj pokiaľ 77 eh, žiadosti o azyl je vybavených eh, v konečnom dôsledku. Ja si nemyslím, myslím si, že správanie rady je hanebný a takíto predstavitelia nemajú v Európe čo hľadať. Takže mali by sme prijať eh, systém permanentných kvót, ktoré, o ktoré hovoria tento parlament a komisia už od apríla. Je to spoločné riešenie, pretože vždy to stroskotá na Eh, egoizme jednotlivých vlád. Chcel by som sa poďakovať pani Federike Mogherini, pretože pamätá na koherenciu vnútornej aj vonkajšej politiky, ktorá vedie k ďalšiemu eh, rozvoju a snaží sa dosiahnuť eh, ten koreň tých problémov a posilňuje regionálnu stabilitu. Máme morálnu aj zákonnú povinnosť na týchto ľudí nezabudnúť. Minútu má slovo pani Holmajer. Ja mám len jednu prozbu e, z výboru pre rozpočet, aby sme opatrenia na humanitárnu pomoc v rámci dodatočného rozpočtu, aby sme ich rozhodli teraz a nie v roku 2016, keď prebehne zima. A že ďalej všetky opatrenia, ktoré sú potrebné, či už je to Europol alebo susedská pomoc, aby návrhy rady čo najskôr sa stiahli, keď idú do, do mínusu, Naozaj z toho mám e, takmer infarkt. Treba nájsť naozaj e, adekvátne zvýšenia, aby utečenecká katastrofa e, bola vôbec sa blížila k možnosti zvládnuť to všetko. Ďakujeme, to je koniec zoznamu rečníkov. A teraz Vážená pani, keď ste sa boli prihlásili, už bol zoznam e, uzavretý mnohí kolegovia sa nedostali k, k slovu, lebo sme uzavreli ten zoznam. Je mi to ľúto, ale čas sme už výrazne prekročili. Preto chcem dať teraz slovo pani Kordy, ktorá sa tu nachádza na základe iniciatívy pani Valenciano. Poprosíme vás, aby ste v krátkosti pohovorili. Thank you everyone for giving me the Ďakujem za tú možnosť dnes tu byť. E, e, novinky zo včerajšieho stretnutia ministrov veľmi sklama, veľké sklamanie e, je veľmi neskoro. Už teraz na to, aby som zachránila svoju netera, svojich synovcov. Ale nie ešte neskoro na to, aby sme zachránili mnohých iných, ktorí čakajú na hranici a žiadajú vás o pomoc. Teší ma vás prejav. E, všetko, čo som chcela povedať, e, ste povedali. Rátam s vami. Pomôžte, prosím. Dôverujem vám. Všetky vaše prejavy e, naozaj obsiahli už to, čo som chcela povedať i ja. Ďakujem vám. Thank you, Mrs. Cody. I think all our Ďakujeme eh, vám. Naše eh, modlitby sú určite s vašou eh, rodinou, hlavne s dvoma deťmi, ktoré prišli o život. Teraz dávam slovo vysokej predstaviteľke, zastupkyni predsedu komisie pani Mogherini. Všetci z nás, okrem toho, že sme, ho sme využili na, na náš čas na otázky a komentáre. Sme dnes dbali, e, alebo dávali e, dôraz na slova, ktoré sme si tu vypočuli. To boli tie najdôležitejšie slova. Ale tiež ty ale tiež slova, ktoré nie sú vypovedané v tejto miestnosti. Budem emocionálny a vrátim sa k tomu e, základu. Mnohí z vás ste hovorili, že sú to e, obrazy, ktoré menia nálady. Jeden obraz e, osobitne potom. It Taliansko a Malta podobné obrázky za posledné roky videli viackrát. Nie je to nové. Všetky tie deti a ženy, ktorých obrázky nikdy neuvidíme, existujú aj tak. A dúfam, že všetci tu prítomní Načúvame slovám kolegov eh, od Jordánska cez Libanon, cez Turecko, Líbiu, Tunisko, Maroko. Eh, otázka znie, či nie sme, sme to začuli, ale či sme v, sa eh, vcítili, naozaj to poč, počúvali, v akom svete, susedstve žijeme. Samozrejme, že treba urobiť viac. Môžeme urobiť viac spoločne. Súhlasím. Musíme naše chyby zvažovať. Sú tu chyby staré, nedávne, nielen európske chyby. Pretože tá zástupná vojna z Líbie a Sýrie sa netýka len Európy. V posledných rokoch sa týka i regionálnych mocností. My všetci sa musíme konfrontovať s dramatickou situáciou v našom regióne. Je to náš región či sa vám to páči alebo nie, náš spoločný región. Je to náš región. Je to naša zodpovednosť Európanov. Nie som tou, ktorá, ktorá, ktorá robí tie najťažšie rozhodnutia tieto dni. Je to Dimitris. Pretože skutočnosť, že nezvládame situáciu. Povedali ste to. Chcem to zdôrazniť, pretože moje slova boli osobitne tvrdé. Boli tu dobré správy, niektoré dobré správy a poviem vám, čo podľa mňa to bolo. Európa nemá konsenzus, nie je zjednotená, nie je jednomyselná. Myslím si, že väčšina Európanov členských krajín ako aj väčšina v tejto miestnosti a v celej komisii, je za týmto návrhom. Jedna e, vec mi utkveje navždy, keď Antonio e, hovoril ešte v svojej minulej inštitucionálnej úlohe, možno si už nepamätáš, ale to si mi hovoril, v inej súvislosti hovoril si mi, že si zistil, že je veľký rozdiel medzi tým, keď ste pri moci a keď moc využívate. To je naj, to najhoršie, čo sa dá, najdôležitejšie, čo sa dá urobiť v inštitúciách. Využiť inš, nástroje, ktoré máte, keď si uvedomíte, akú moc máte. Máme e, nástroje, máme ich v zmluvách, máme politickú zodpovednosť, je to tiež zodpovednosť využiť uh, zodpovednosť v rade. Ja tu neprijímam rozhodnutia k tomuto, ale pamätám si, že mnohí z vás v tejto miestnosti mi kládli otázku, prečo nesmeruješ k tým, k tým, k tým nástrojom, ktoré máš predsa zo zmluv, e, keď ide o bezpečnosť. Ja som zo svojho mandátu maximálne pripravená to využiť. To sa ale nevzťahuje len na moje pôsobnosť, ale i na všetky naše politické polia. Potrebujeme využiť právomoci a nástroje, ktoré máme, pretože je tu životy ľudí, tých, ktorých vidíme na obrázkoch, ale aj ďalších miliónov. Nejde len o tých, ktorí zomierajú, ale aj tých, ktorí prežívajú. Milióny tých, ktoré nevidíme. A ja vás všetkých vyzývam, aby ste navštívili tie tábory v Libanone, v Turecku, aby ste hovorili s tými ľuďmi, vypočuli si ich príbehy. O čom tu hovoríme? To, o čo tu však tiež ide, je Európska únia. EÚ. Ne, e, mám obavy, pokiaľ ide na, naše rozkoly v zahraničnej politike. Bude to veľa diskusí o úlohe Ruska, Sýrie, e, histórii rôznych príbehov a 0,7 rozvojovej pomoci. Možno nájdeme e, spôsoby, ako nájsť spoločné postoje. Budú tu stále rozpory, ale o čo tu ide, je existencia únie. Myslím si, že mali by sme si uvedomiť tú naliehavosť. Nejde len o e, život ľudí mimo našich hraníc. Ide o našu budúcnosť, naše, našu inštitucionálnu prítomnosť, či sme úniou alebo nie. Musíme na to reagovať. E, pýtali ste sa ma na konkrétne otázky a ja nechcem sa im vyhýbať, takže v stručnosti e, jedna sa týkala e, druhej fázy, ktorá bude len v medzinárodných vodách, nie libijské teritoriálne vody, ani libijské teritorium. Kým nebude konsenzus spoločne s libijskými orgánmi Mali sme v tomto ohľade už dve stretnutia. Tešíme sa na prácu v tomto ohľade v budúcnosti. Dúfajme, že bude konkrétna dohoda v budúcich dňoch. Nič sa neudie za Európsku úniu mimo výsostných vôd, mimo internacionálnych vôd, bez partnerstva príslušných orgánov. Toto je čosi, čo je mne a nám všetkým jasné. Druhá vec, pýtali ste sa na úlohu EÚ v eh, Sýrii. Toto som diskutovala v týchto dňoch. S predstaviteľmi eh, aktívne pracujeme na vytvorení medzinárodnej kontaktnej skupiny, vrátane všetkých regionálnych aktérov, ktorí majú vplyv, či už ide o, o dobré alebo zlé veci v kríze, EÚ môže zohrávať úlohu, ale OSN má určite gestorskú úlohu. E, to, čo my môžeme urobiť, je to isté, čo sme robili e, pri rozhovoroch s Líbiou. Umiestniť celú našu váhu a rozhodnosť a politickú relevantnosť, ktorá je, hoď to aj často nevidíme, veľmi relevantná, veľmi silná za tou prácou špe, špeciálneho vyslanca EÚ, aby sme mali regionálnu a globálnu e, silu pri vyjednávaní. Či Rusko je v tejto o, konštelácii? Určite áno. Ak, ako tomu aj bolo pri rozhovoroch o Iráne a pomohlo to. Pomohlo to. Či to môže viesť k inému prístupu e, od Ruska k iným, e, zo strany Ruska u iných e, tém? No tém? dúfajme, že hej Rusko môže zohrávať konštruktívnu úlohu na Blízkom východe. Toto nezmení našu ukrajinskú politiku. Nie je to však tému na dnes. Posledná ešte vec, ktorú spomenul Antoniov. EÚ a jej prístup e, k Daešu je nie vojenský prístup je to v tom i vojenská zložka v antidajšovskej e, koalícii, ale hlavným polom činnosti je pole e, diplomatické, ako nám pripomenul veľmi jasne jordánsky kolega. Rada by som vám e, pogratulovala k práci, ktorú robí Jordánsko. Je to otázka princípov a zvolené, zvoleného slovníka, zvoleného posolstva. Naše princípy e, sú tie chrániť menšiny a žiť spoločne v rozdielnosti, v rozmanitosti. Ak e, ako Európania premeškáme tieto dva e, prvky, schopnosť spájať rôzne kultúry, chrániť ľudské práva, to sú naše nástroje v boji. To naozaj môže posilniť ak neúspejeme teroristické organizácie veľmi nebezpečným spôsobom. Ak to nevnímame, tak meškáme obrovskú, obrovskú časť tej celej mozaiky. Antonio bude môcť o tom hovoriť. Praktizujúc možnosti súžitia rôzne náboženstva, etnické skupiny, to je predsa európska história. aký je náš slovník, keď chránime e, menšiny na Blízkom východe. Thank you. Ďakujem vám, Federika, za toto posolstvo. Ja si občas kladiem otázku, čo je pre kresťanov nebezpečnejšie zostať, e, povedzme, o samote, alebo, alebo sa izolovať, alebo zachraňovať eh, ľudsko, ľudské životy. Ja si myslím, že dôležitejšie pre kresťanov je zachraňovať ľudské životy. Pán uh, Avramopoulos. Je veľká škoda, že nemáme možnosť uh, rozprávať sa viac o Ungasu, ale ja sa budem snažiť povedať čo najviac v tom čase, ktorý mám. Uh, rozsah tejto krízy podstate ohrozil e, základné hodnoty našej únie. My sme všetci zodpovední za to, aby sme ich hájili. E, vy e, ako poslanci na to môžete využiť všetok svoj vplyv vo vašich národných parlamentoch, tak aby ste skutočne podporili to, o čo sa komisia E, v týchto mesiacoch e, snaží. Komisia sa skutočne veľmi snaží po celú dobu svojej existencie a e, chce čo najskôr zabezpečiť konkrétne výsledky. V záujme únie, konkrétnych štátov, ale musíme skutočne presvedčiť, že sme schopní zareagovať na túto historickú požiadavku. Tá kríza je globálna. A samozrejme e, tomu e, zodpovedá aj miera našej zodpovednosti. Ja som bol v Maroku, v Tunisku za posledné mesiace, v Egypte, v Jordánsku, e, budem v Turecku. A videl som o výjavy, ktoré človek obvykle v živote nevidí, kým nepríde priamo na miesto. E, preto, ako povedala aj Federica Mogherini, je veľmi dôležité tie krajiny navštíviť. Tie krajiny, o ktorých som hovoril, ale aj Grécko, Sicília, to sú tie, kde sa e, e, už e, ukončilo toľko životov, ktoré už nebudú schopné vypovedať svoj životný príbeh, E, tí ľudia odchádzajú zo svojich krajín e, v zúfalstve a riskujú pritom svoje životy a preto Európa musí byť otvorená a pohostinná. A preto práve v tomto duchu e, súhlasím s tým, čo povedal pán vysoký komisár Guterres. Musíme sa plne zosúľadiť s chartou základných práv a slobod eh, OSN. A všetky otázky samozrejme, eh, ktoré tu odzneli, boli veľmi dôležité. Ja sa vyjadrím len niektorým, eh, niektorým kníh, aby som sa dostal v podstate veci, o ktorých dnes hovoríme. Schengenský priestor je najväčším hmatateľným úspechom Európskej únie možnosť cestovať po celej Európe bez pasov. E, takéto, takáto forma jednoty. My teda nikdy nedovolíme, aby sa spochybnila šengenská dohoda. Včera e, v Nemecku e, padlo rozhodnutie o dočasnom pozastavení a platnosti šengenskej dohody, ale toto je len dočasné opatrenie a veľmi skoro sa to vráti zasa do pôvodnej podoby. Schengen ale bez solidarity neprežije. Takže e, súčasná situácia je skutočne testom aj pre Schengen. A máme tu ten akčný plán proti pašovaniu. Vy viete, o čo ide, boli ste tam pritom a bolo to prezentované parlamentu. Ten akčný plán je vyvážený a určite prinesie ovocie. Ale musíme do toho v každom prípade zapojiť tretie krajiny. A v tom smere Federika robí vynikajúcu prácu a toto je jedna z veľmi dôležitých dimenzií tejto otázky. V spojitosti so snahami, a to bola tá posledná pripomienka, so snahami hlavne eh, zachrániť, eh, zachraňovať životy na mori a poskytovať eh, ochranu tým, ktorí to potrebujú. Áno, my sme vyhlásili vojnu pašerákom ľudí. A čo robí Európa v ohľadom migrácie na Západnom Balkáne? To je ďalšia otázka. My chceme podporovať týchto šesť západobalkánskych krajín, ktoré čelia migrácii prostredníctvom projektov na integrovanú ochranu hraníc, projektov na vybavovanie žiadostí žiadateľov o azyl a migrantov. Vzhľadom na krízu v Macedón, v bývalej Jugoslavskej republike Macedónii, aj tam e, sa vyžaduje teda pomoc. celé Eh, miliardy eh, takisto sa vyčlenilo eh, na miliónu na pomoc Srbsku a potom ďalšie milióny 8, vyše 8 miliónov na pomoc v ďalších krajinách. A toto sa robí v nadväznosti na to, čo sa deje v ďalších krajinách. Frontex samozrejme do toho za, pojený a UNHCR. Maďarsko. To je citlivá otázka, citlivo to vnímame. Ehm, komisia e, e, komisia vie, že Maďarsko pracuje na dokonalenej legislatíve ohľadom um, poskytovania azylu, ale zatiaľ tie svoje návrhy nekonzultovalo s nami. Ja o dva dní pôjdem do Budapešti, aby som absolvoval e, druhú diskusiu s maďarskými orgánmi a za zavretý, zatvorenými dverami budeme si e, hovoriť pravdu. Pred záverom posledného zasadnutia rady e, musím sa priznať, že som bol veľmi aj emocionálne už vyčerpaný, lebo to boli veľmi, veľmi e, tvrdé rokovania. Ale skutočne nie, e, nie, nie je vhodná doba na to, aby sme sa navzájom ob, obviňovali. Naopak je najvyššia doba, aby sme presvedčili vlády a všetky európske národy, aby prijali, akceptovali tú filozofiu a tú, tie praktické postupy a politiku, ktorú navrhujeme. Áno, pred rokom ešte e, bola komisia e, možno právom obviňovaná z toho, že nerobí dosť, ale po roku môžem povedať, že skutočne sme urobili veľa na ochranu hodnot Európskej únie a komisia je vlastne garantom zmluv a dodržívania ducha týchto zmluv priamo v praxi. A migračná kríza vlastne posunula Európu do popredia. My sme tu, ale tie tri inštitúcie, komisia, parlament a dúfam, že aj e, rada e, bude nasledovať naše snahy v ochrane európskych E, To znamená, eh, či už to budeme robiť ako poslanci, členia komisie alebo eh, na rade. Ďakujem. Pán Guterres, máte slovo. Už veľmi telegraficky odpoviem na niektoré z otázok. A, takže, pán Kuelu, riziko infiltrácie teroristov. No to riziko je vždy, ale podľa mňa je minimálne. Tí teroristi, ktorí prišli do Európy, ako bojovníci islamského státu boli v podstate ľudia, ktorí prišli na lietadlách s pasmi. A to nie sú ľudia, ktorí by e, sa vydali na plavbu, riskantnú plavbu na nejakej loďke, aby e, prišli do nejakej európskej krajiny a museli tam odovzdávať svoje odtlačky prstov a podobne. To nie je najvhodnejší spôsob, ako by sa sa mali dostať pre nich. Hoci to riziko existuje, preto tie hotspoty, preto ten RIS e, e, screening, ktorý obsahuje tie základné bezpečnostné prvky. A potom tie sekundárne e, efekty, samozrejme, treba zabraňovať napríklad rozdeľovaniu rodín, treba pomáhať mestám aby, a spoločnosťam, aby vedeli integrovať pri sťahovalcov. No a teraz ešte, aké sú eh, tie právne možnosti dostať sa do Európy. Napríklad my sme v Turecku otvorili 58 možností, poskytli 58 možností štipendií, niekoľko stoviek sírskych eh, študentov, eh, niekoľko e, stoviek e, sírských študentov e, už sa o to hlási. Potom 5200 ďalších miest pre študentov sme poskytli v Turecku. Takže potom ešte kresťania, ktoré by ako útečenci mohli byť vlastne v situácii dvojnásobnej obete, Samozrejme, tie konflikty medzi kresťanmi a muslimami, moslimami môžu nastať e, pochopiteľne aj v tom novom prostredí e, v táboroch a podobne. Ale my robíme všetko preto, aby sa tieto riziká minimalizovali a väčšina e, kresťanov v Turecku, v Jordánsku, Libanone a v Iraku skôr prichádzajú do prostredia, ktoré je im veľmi naklonené. A teraz, e, pokiaľ ide o ten humanitárny apel, 4 e, e, miliard dolárov pre všetky organizácie, ktoré pomáhajú a 40 to už je financované 60 ale ešte chýba, takže treba, aby aspoň štvrtina bola uhradená SMPA, takže to je dôležité na to, aby sa opäť mohlo pomáhať aj vo forme potravín týmto utečencom, ktorým potraviny už niekoľko mesiacov chýbajú. Aké tu teda máme potreby pre príjmanie? Čo by sme vlastne, čo sme mali urobiť v oblasti presídľovania? Nuž, e, musíme e, toto robiť najmä v súčinnosti so Sýriou. Treba však, aby celý rad utečencov mal možnosť e, dosiahnuť ten cieľ, byť premiestnený, ale nemyslíme si, že môžeme premiestniť stovky tisíc ľudí. A nechcem byť cynický, ale teraz ide o veľa viac než len o solidaritu. Ide o život Nie, e, nejde o to, že by štáty, ktoré, odmie, štáty, ktoré odmietajú e, solidaritu, to nerobia vo svojom záujme. Naopak idú tým proti vlastným záujmom. Európa čelí mnohým výzvam v hospodárstve, v oblasti globálnej situácie, v obchode, humanitárnej oblasti. A buď sa Európa všetky, vo všetkých týchto oblastiach zjednotí, alebo začne byť jednoducho nedôležitou. Ďakujem vám za tieto slova. Chcel by som poďakovať pani Federika, Federike Mogherini, pánovi Avramopulosovi, pánovi Guteresovi za čas, ktorý s nami strávili, aj za trpezlivosť. Kolegyne, kolegovia, vám ďakujem za rozpravu, ktorá bola veľmi plodná. Myslím, že vyvíjame e, tlak správnym smerom. Chcem poďakovať najmä našim kolegom z eh, tretich krajín, Turecko, Maroko, za to, že s nami strávili ďalší produktívny deň. A ešte jedna poznámka. Myslím, že vieme, aké máme nedostatky, ale na to sa eh, nemôžno len na to zameriavať, takže treba otvoriť eh, väčšinové hlasovanie. Treba jednoducho dosiahnuť na rade, aby sa používala metóda väčšinového hlasovania a takisto aj naštartovať čo najrýchlejšie legislatívny proces. Parlament je na to pripravený. My máme veľa stretnutí, napríklad aj trikrát za týždeň sme sa videli, keď bola grécka kríza. Prečo čakať ďalšie 4 týždne na ďalšie e, stretnutie? Mali by sme zvolať, e, mali by sme vyzvať ministrov vnútra, aby sa stretli e, skôr než 9. októbra a aby e, vyhodnotili aktuálnu situáciu. Ďakujem vám.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 Eh, bueno, por favor, vamos a intentar escuchar sobre todo a las personas. Dobrý deň, takže poprosila by som uh, utíšiť sa. Poprosím vás, usadte sa, tí teda z vás, ktorí tu ešte chcú zostať. A tí, ktorí tu nechcú zostať, tak tí môžu opustiť sálu čo možno najrychlejšie. A Uh, ako istotne viete, v celej tejto katastrofe, ktoré sme tu analyzovali dnes popoludnia, tá pohromá, tá analýza, tak bolo tu predsa len malé svetielko, kde je vidieť niečo. Sú tu určité teda aktivity humanitárnych organizácií, ktoré teda priamo v teréne pracujú a teda zabezpečujú pomoc e, ľuďom, ktorí prešli už cez hranice, ktorí celé mesiace putovali. Takže preto sme im chceli dať možnosť vyjadriť sa týmto organizáciám, ktoré vlastne s tými potiažami aj bez pomoci vlastne pomáhajú. Takže oni pomáhajú týmto zúfalým ľuďom a máme tu kolegyňu Lindis Forum z Norska, ktorá koordinuje operácie v Stredozemnom mori a teda v podstate v rámci organizácie Lekári bez hraníc. A hneď jej dám aj slovo. Sme skutočne radi, že ste prišli k nám, pani Hurum, a ďakujem aj za to, čo robíte. Ďakujem za to, že som mohla prísť. Ja tu reprezentujem iba lekárov bez hraníc, ale všetkých tých, ktorých sme, s ktorými spolupracujeme. Ja som skutočne smutná, že všetci odišli a že sme tu ostali v prázdnej miestnosti a že sme vôbec tu na konci mesiac, na konci programu, pretože to, čo som chcela povedať, to si mohli vypočuť aj poslanci. jeden sudančan, s ktorým som sa rozprávala, bol zachránený po výlete, teda po trase na lodi, bol iba e, málo oblečený, ako všetci. Na rukách mu bolo vidieť, že tam mal spáleniny po cigaritách. Takisto e, z lode bol popálený z výfukov a povedal, ak ma zoberiete do Libie naspäť, tak ja skočím do mora. A toto som počula 6 mesiacov, každý deň na tých počas tých mesiacov, čo som trávila na lodi. A chce v Líbii v súčasnosti, tak každý sa chce dostať odtiaľ. A na to, aby ste sa odtiaľ dostali bez papierov, ako všetko ostatné, tak jednoducho môžete sa vydať na cestu odtiaľ preč iba na týchto nebezpečných lodiach. Potom, ako on povedal, e, tak či tak by som zomrel v Líbii, tam sa ku mne chovajú ako k zvieraťu a preto vlastne radšej som si vybral túto cestu. A vidíme, že títo ľudia jednoducho v tam ich znásilňujú sú vo vezeniach, chovajú sa k ním ako gotrokom. A skutočne ma táto skúsenosť emocionálne veľmi pohľa. Tá drama tých záchranných operácií, kde stávame stovky ľudí na lodiach, ktoré sa možno prep- potopia, tak to je skutočne taká veľmi vážna situácia a potom, keď vidíte tých ľudí, keď už sú na tých lodiach, ako sa tešia, tak to skutočne sa ma dotklo a pohlo ma to veľmi pozitívne, na to človek nemôže zabudnúť. A potom sme ešte mali dva dni, čo sme strávili na lodi s týmito ľuďmi smerom do Talianska a tá ich bezprostrednosť, to je úplne úžasné. To nie sú nejaké čísla, to sú predsa ľudia, sú to starí rodičia, bratia, deti a každý z nich má svoj vlastný príbeh a boja sa o život a toto je jediný spôsob, akým sa do, môžu nejako vyhnúť smrti tým, že nastúpia do týchto ľudí. Ja som tu preto prišla, aby som vám povedala to, čo vlastne vy potrebujete počuť. Treba zmeniť celkový diskurs tejto krízy. A musíte byť skutočne pokorní, aby ste si uvedomili, že to sú ľudia ako vy a že sa to môže stať aj vám a že jednoducho teraz momentálne treba konať a prestať rozprávať. Takže predstavte si, že ste mali Anan. Anan je z Nigérie. Má 4 roky. Opustil Nigériu pred Boko Haram so svojimi bratmi a so svojimi rodičmi. Má veľmi veľké oči a dva dni na našej lodi hľadal svoju mamičku. A nenašiel ju, pretože ona zomrela na, tej, na tom gumennom člne. A keď sme my prišli, tak už sa nedali zachrániť títo ľudia zomreli piati na tej lodi e, kvôli dehydratácii. Jedna z nich, z tých mŕtvych, bola jeho mamička. Jeho otec a jeho bratia išli do Európy, aby hľadali ochranu a bezpečnosť, ale už nemali mamičku. A ich žiaľ, to jednoducho bolo veľký kontrast v porovnaní s tou radosťou, ktorú ľudia pocitili, keď sa dostali do Európy keď prídete o tú osobu, ktorá je pre vás najdôležitejšia, tak jednoducho sa nemôžete radovať. Na tej istej lodi boli ľudia, ktorí prišli, to upadli do bezvedomia, ale podarilo sa nám zachrániť týchto ľudí. Ale piatim sa to už nepodarilo. Predstavte si, že ste Gemondi, 18-ročný chlapec z podbrežia Slonoviny, označili by ste ho ako hospodárske utečenca zo západnej Afriky. To je teda jeho príbeh. Utekal z svojej krajiny 2011 pred vojnou, utiekol so svojím strýkom, pretože jeho rodičia boli mŕtvi a neviem, ako sa dostal do Líby, ale nakoniec sa dostal do Líby a jeho strýko tam bol zabitý a vlastne posledné roky strávil ako neplnoletý, ako neplnoleté dieťa v Líby, takisto má cigaretové opopáleniny na rukách, takisto sú tam znaky, že ho byli, že ho byli s oceľovou tyčou, Pýtala som sa ho na pobreže v Taliansku, potom čo sme všetci vystúpili, že keď už e, prešiel týmto ne, neludským, neludským e, procesom kontroly. Títo migranti najprv dostanú určité čísla a potom ich preskenujú, či náhodou nemajú ebolu. A každý tento človek má svoj vlastný príbeh, ale tento proces kontroly je všade rovnaký neludský. Tak som sa ho spýtala, či má niečo v vačku. Ak nie, tak jednoducho treba to vybrať. A on vlastne zo svojho vačku vybral malú kartičku a otvoril ju a pomaličky a tam som zistila, že tam mal malý poklad, bol to obrázok jeho rodičov a oni tam mali malé dieťatko a to bol vlastne on, to bol jeho obrázok. To je jediná vec, ktorá mu ešte, ktorá mu zostala. Nemal žiadne nemal žiadne oblečenie, nič, iba to, čo mal na sebe a to všetko, čo mu zostalo, je obrázok jeho rodičov a on ako malé dieťatko. Takže on je oveľa viac ako nejaký vystrašený mladý chlapec, ktorý sa snaží dostať do Európy. On uteká pred e, strašnou situáciou z Líbie. Takže toto sú iba dva príklady zo stoviek prípadov, ktoré som počula pokiaľ ide o medicínske dopady, istotne viete, že v tranzite krajiny v Líbii v súčasnosti je to dosť ťažké. Máte tam mentálne traumy, máte tam znaky, že ich mučia, takisto ľudia sú zotračovaní, Takže jediný spôsob, ako utiec, je na mori. Ak prežijete, tak jednoducho ste popálení z z tej lode máte otlačeniny alebo ste dehydrovaní a chcem povedať celkom na, na, rovno. Žiadna z tých ľudí by sa nebola dostala do Talianska, to je jednoducho nemožné. Buď sa pretočia, alebo sa to potopí, alebo ľudia jednoducho zomrú, pretože tam nie je palivo, nie je tam nič, čo by mu umožnilo teda dostať sa do Talianska. A minulý piatok MSF sme napísali otvorený list všetkým európskym predstaviteľom a povedali sme, že jednoducho musíme zabezpečiť bezpečný, e, bezpečný príchod do Európy. To je jediný spôsob, ako zastaviť túto neludskú situáciu, kde ľudia utekajú vlastne, aby si zachránili holý život. My pracujeme 15 rokov v oblasti migrácie, teraz máme viac týmov rozmiestnených ako predtým. Na mori v Taliansku, v Grécku, počas po, po všetkých teda pobrežiach, kde migranti dochádzajú a vidíme tie dopady tejto situácie každý deň tejto neľudskej politiky. A apelujem teda na vás, na váš humanitárneho, na vášho humanitárneho ducha. Nejde tu iba o nejaké technické možnosti a všetky tie slova, ktoré sme tu dnes počuli. Ide tu skutočne o solidaritu Ide tu o minimálny rešpekt voči voči ľudskému životu a snahu vytvoriť priestor na to, aby človek skutočne žil ako človek. To je to, čo sme vlastne mali k dispozícii na tých ľudiach. Nemali sme žiadne možnosti, ako im pomôcť, iba sme im poskytli túto ľudskú dôstojnosť na tých lodiach. Častokrát nám povedali, že jednoducho dlho sa už na nich nikto ani neusmial. Takže ide tu o týchto ľudí a budem pokračovať. Eh, moja práca je naďalej a môžete tieto príbehy jednoducho povedať kolegom, ktorí odišli na obed. O týchto ľuďoch to hovoríme. Musíte jednoducho začať konať. Sú to urgentné situácie, je to absolútne e, niečo, čo musíme okamžite vyriešiť. Nemyslím si, že štáty majú nejaký súcit, ale ľudia môžu mať súcit. Všetci naši donory od ktorých dostávame peniaze, tak to je jasný signál toho, že nám chcú pomôcť. A takisto občania Európy preukazujú súcit. A teraz je skutočne na čase, aby štáty a Európska únia preukázali viac súcitu. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz v stručnosti dám slovo ostatným rečníkom. Chcela by som povedať pani Hurum, rozumiete ma? Áno, hovorím s vami. Nech sa páči, dajte si sluchátka. Chcela som vám povedať, pani Hurum, že zdieľam vaše pohoršenie a ja to jednoducho chcem povedať celkom na rovinu. Organizácia tohto vypočutia bolo skutočne komplikované. Bolo to komplikované, pretože sme chceli hovoriť s predstaviteľmi s ľuďmi z toho druhého brehu, ak to tak môžem povedať. A keď sme plánovali toto stretnutie, tak vlastne tá kríza tých utečencov nebola až taká zjavná pre Európu, hoci sme vedeli teda, že to bolo vážne a nikto si neuvedomoval, že toto vypočutie to bude a vidíme, že sa to nakoniec zvrhlo k niečo veľmi dôležité. Ja som predsednička podkomisie pre ľudské práva a vlastne som musela som sa teda podriadiť tomu programu výboru, ktorý to zorganizoval a bolo dosť ťažké zorganizovať to všetko, pretože veľa ľudí sa chcelo vyjadriť, ale chcela som povedať iba toľko, že chcela by som teraz jednoducho vyjadriť moje pohoršenie z toho, ako to bolo zorganizované, to znamená, pokiaľ ide o časový harmonogram tohto okrúhleho stolu takisto ten nedostatok, ktorý to predstavuje pre tých ľudí, ktorí prišli vlastne zvonka, teda pre vás, a pre tých ľudí, ktorí robili veľké úsilie, aby pomáhali ľuďom, to znamená robia niečo, čo nerobia vlády. A to teraz tu hovorím celkom verejne, sa to nahráva a teraz v mene mojej, pokiaľ mám svoju, v rámci mojej zodpovednosti budem robiť všetko preto, aby sa to už neopakovalo a preto sa ja chcem ospravedlniť a uistujem vás, že teda vaše slova jednoducho boli určené pre všetkých kolegov a istotne zašleme toto video všetkým tým, ktorým to patrí. Ale máte pravdu, ja to vaše pohoršenie zdieľam a ja vás podporujem a to, čo vám môžem povedať, iba to, že sa to už v budúcnosti nebude opakovať, takže pravdepodobne z pohľadu výboru pre ľudské práva v budúcnosti urobíme špeciálne vypočutie na to, aby organizácie humanitárne, ktoré vlastne, ako som to hovoril od samého začiatku, sú jediné, ktoré robia niečo, ako si zaslúžia náš rešpekt a je mi to veľmi ľúto. A teraz dostane slovo pani Aneta, dúfam, že to teda vyslovím správne, Leto. Je to skutočne ťažké vo finštine, ktorá žije vo Fínsku, ktorá je členkou výkonnej komisie členom e, eh, siete Euromediteránea, ktorá sa zasadzuje o ľudské práve. Nech sa páči, máte slovo. Um, and thank you all of you who, um, who stay... Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj všetkým tým, ktorí zotrvali tejto miestnosti, aby si vypočuli aj náš príspevok. Hovorím e, v mene celej siete. Žijeme naozaj v bezprecedentnom e, momente, e, kedy môžeme vykoreniť predchádzajúce správanie Európy k utečencom. Naozaj hovoríme o ľudských bytostiach, ktorí majú nárok na medzinárodnú ochranu. Každý deň sme svetkami tragédií ľudí, ktorí utekajú zo svojich domovov a snažia sa dostať e, na bezpečnú e, pôdu. A snažia sa využiť slobodu pohybu, ktorá bola z jednou z výsad e, Európskej únie. Avšak vidíme opačnú situáciu na, nielen na hranicách z Európskej únie, napríklad e, na hraniciach e, Izraelu a Libanonu, ale aj Alžírska a Maraka. Vidíme príklady solidarity, e, príklad štátov, ktorí natiahli pomocnú ruku iným ľudským bytostiam. Čo sa týka vojny v Sýrii, rozdali sme náš pozičný dokument, ktorý aktualizuje to, čo by malo byť e, urobené. Avšak, ako všetci vieme, susedné krajiny, krajina Turecko, Libanon a Jordánsko preukázali zodpovednosť už počas, 5, e, počas celých 5 rokov, kedy e, táto vojna trvá. A nikdy nez, nezanedbali to, že môžu otvoriť dvere. Avšak musíme urobiť e, viac a nemôžeme len podporovať susediace krajiny ako Jordánsko a Libanon. Humanitárna pomoc je veľmi dôležitou súčasťou, avšak aj e, právne koridory, e, ako aj bezpečné koridory musia byť otvorené pre utečencov. Aby sme zľahčili situáciu utečencov zo Sýrie, pomoc musí byť zvýšená a samozrejme dnešné záväzky musia byť naplnené pre tých ľudí, e, ktorí už nemôžu ďalej čakať. V súčasnosti vyrokovaný plán na relokácie žiadateľov o azyl medzi členskými štátmi e, musia byť spojené predovšetkým aj skoordinovanou politikou voči susediacimi krajinami. A hovorili sme o tom, e, že minimálne 5 e, e, o presídlení utečencov. Čo chcem zdôrazniť tiež, tieto kvóta nesmú ísť na vrúb a na úkor iných utečeneckých komunít. Takže okrem zjavnej nevyhnutnosti pomoci utečencov zo Sýrie nesmieme zabúdať na iných ľudí, ktorí utekajú pred inými e, diktatorskými režimami a e, z miest konfliktu. Pol milióna e, utečencov podľa mimovládky e, teda, okrem sírskych utečencov e, zahrňa aj e, Iračanov, Sudancov, e, Eritrenčajnov a Somálcov. Títo ľudia nemajú prístup na trh práce alebo k bezplatnej zdravotníckej pomoci častokrát e, sú vystavení e, rasizmu a diskriminácii. Chceli by sme pripomenúť, že kvóty pre sírskych utečencov musia byť e, iba ako dodatok k už existujúcim národným kvótam. A samozrejme, utečenci zo Sýrie musia mať nárok na relokáciu. Takisto sme navrhli využiť aj ďalšie nástroje popri existujúcich, napríklad využitie humanitárnych e, e, víz alebo zrušeniu víz, e, vízovej povinnosti pre e, členov rodiny, pre tých, ktorí sa chcú presídliť zo e, Sýrie ktoré majú členov rodiny, ktorí už žijú v Európskej únii a ktorí potrebujú dlhodobé povolenie na pobyt, aby neboli títo mm, rodinní príslušníci zadržiavaní niekde v tranzitných krajinách. Naša sieť vždy obhajovala potrebnosť eh, ratifikáciu medzinárodného dohovoru eh, OSN o utečencoch z roku 1951 v krajinách eh, Stredomoria. A tieto krajiny takisto musia sformulovať aj svoje národné legislatívy pre utečencov a takisto ako aj e, dohovor o ochrane utečencov, ktorý bol schválený v roku 2013. Chceli by sme ale zdôrazniť, e, ako jednotlivé nevládne organizácie boli súčasťou tohto procesu. Naša organizácia v Turecku e, teraz hovorí o tom, že uvedenie do praxe, legálnej praxe, si bude vyžadovať armádu e, právnikov na to, aby to bolo efektívne. Chceli by sme takisto zdôrazniť, že mm, prístup e, k azylu e, neznamená, že krajina sa automaticky stáva bezpečnou krajinou. Je takisto nutné zobrať do úvahy nestálosť regiónu a takisto aj dlhodobá a udržateľná reforma sú nevyhnutné na to, aby sa krajina stala a zotrvala bezpečnou aj napriek existencii miestnych zákonov. S touto poznámkou navrhovaný zoznam bezpečných krajín, ktoré, ktorou je napríklad aj Turecko. A na to sme kritickí k myšlienke, že krajina bude považovaná za bezpečnú pre každého, predovšetkým s eskaláciou násilia eh, v Turecku, nielen v jeho východnej, eh, východnej eh, časti, ale aj v mestách, ako je napríklad Alania. Chcel by som hovoriť aj o prípade Maroka, ktoré nevystupuje prominentne v správach, avšak ktoré poskytuje ďalší príklad krajiny, kde právna reforma prebieha, avšak prístup k sociálnym a právnom, e, právam e, nie je e, dobrý a spočíva predovšetkým na pleciach medzinárodných organizácií, ako je prístup k práce, ktorý je veľmi obmedzený, prístup k vzdelaniu, ktorý záleží na lokalite, v ktorej sa momentálne nachádzate. Avšak chceli by sme zdôrazniť, keďže témou tohto sedenia sú e, migranti a nielen e, utečenci. A zatiaľ, čo utečenci majú zvláštne práva a nárok na právnu pomoc, ako náhle sa dostanú na e, pôdu EÚ, treba ukončiť všetko toto zbytočné násilie a porušovanie ľudských práv, ktoré prebieha každý jeden deň. A čo sa naozaj obávame, že vojenská operácia v Líbie povedie iba k tomu, že e, prevádzači si budú účtovať e, vyššie sadzby a to prinúti ľudí vyhľadávať iné, e, iný prístup cez Maroko alebo k južnému pobrežiu Stredomoria. Musíme ísť príkladom a poskytnúť im právny spôsob, ako sa dostať do Európskej únie. Toto je jediný spôsob e, efektívneho boja proti e, prevádzačstvu, e, ktorá, ktoré by ich pripravilo o biznis. A tu by som skončila a ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem. Je nám to veľmi ľúto, avšak tlmočníci musia prestať tlmočiť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 have at the heart of what we do the respect for dignity and the respect for rights of all migrants, irrespective of their legal status. We try and support all people in need. Je veľmi dôležité podporovať všetkých ľudí, ktorí to potrebujú, eh, ľudí, ktorí eh, utekajú pred neprávom, eh, či už je to legálni alebo nelegálni imigranti, či už sa týka regiónu z Blízkeho východu a Afriky, ktorými sú tranzitnými krajinami pre milióny utečencov, ale samozrejme sú zároveň aj e, krajiny e, konečnej destinácie. Pracovali sme množstvo rokov, kedy sme poskytovali ochranu e, a pomoc imigrantom. Či už to bola zdravotná pomoc, či už to bolo Turecko, Jordánsko, Libanon a Egypt. Spolupracovali sme úzko s vládami a samozrejme s agentúrami OSN. Takisto sme pracovali eh, na pomoci nelegálnym migrantom. A pozajtra v Tunisku eh, odštartujeme nový reakčný plán, ktorý bude znamenať koordinovaný prístup so zameraním na Stredomorie. Plán sa bude sústrediť na tri prvky. Jedným z nich je humanitárna pomoc, a počuli sme dnes ráno, aké je to nesmierne dôležité. E, druhý pilier je ochrana a tretím, ktorý je rovnako dôležitý, je e, šírenie e, verejného povedomia o nenásilí a sociálnej kohízii. Celkový plán má sumu a objem 100 miliónov eur a hľadáme ako vždy Samozrejme sa snažíme výzvu ústretí potrebám migrantov. Podobne sme odštartovali e, okamžitá e, pomoc e, humanitárneho rázu. Nedávno v Maďarsku, v Grécku a bývalých Juhoslovanskej republiky Macedónsko. A tu v samotnej Európskej únii, v Belgicku, v Nemecku, v Rakúsku a inde sa vyeskalovala naša práca, aby sme zabezpečili prístup eh, k núdzovému ubytovaniu. Bude tu takisto aj podpora implementácie druhej fázie eh, spoločného azylového systému Európskej únie, aby sa zabezpečili adekvátne eh, podmienky prijetia, ktoré budú potom už trvalé. Vieme, že súčasná humanitárna výzva si vyžiada oveľa širší a koordinovaný prístup aby sme mobilizovali zdroje, ktoré urgentne potrebujeme a podporili solidaritu pre tých, ktorí najviac potrebujú ochranu. Chceli by sme s vami zdieľať aj niektoré výzvy, ktoré vidíme a niektoré, ktoré by sa mohli odraziť v politike. V v prvom rade je to zabezpečenie prístup e, k právnej pomoci bez ohľadu na právny štatút. V prvom rade potrebujeme potvrdiť e, jedinečnú úlohu humanitárnych organizácií, ktoré majú podporovať a poskytovať okamžitú pomoc. To je nesmierne dôležité práve na hraniciach pri príchode a pri prijati. E, všetci sme videli fotky a vypočuli sme si príbehy. Je rovnako dôležité zvážiť, aké nesmierne zraniteľní sú im migranti počas e, tranzitu, ktorí sú častokrát v pozícii nelegálnych imigrantov. A vidíme tu niekoľko víziev. V prvom rade iniciatívy e, v boji proti prevádzačstvu e, častokrát kriminalizujú akúkoľvek pomoc migrantom. Chceli by sme počerknúť, že títo migranti sú jedným z najzraniteľnejších druhov migrantov, tak v Európskej únie, ako aj mimo nej. E, politiky, e, ktoré bojujú proti nelegálnej eh, migrácii a proti pašeráctvu a prevádzačstvu, by nemali zatemňovať potrebu pomoci ktorý, tým, ktorí častokrát nemajú inú možnosť, ako sa obratiť na kriminálne organizácie. Tí, ktorí potrebujú pomoc, či už sú to jednotlivci alebo humanitárne organizácie, by nikdy nemali byť kriminalizované za eh, prejavy solidarity a súcitu. Takisto veríme, že je veľmi dôležité a opatrne zvážiť eh, k čomu povedie vytvorenie hotspotu v Grécku, v, Itali- v Taliansku a inde. Musíme zabezpečiť, eh, aby tieto hotspoty nezabránili prístupu humanitárnych eh, organizácií. Druhým bodom je, že potrebujeme uznať, že migrantské trasy eh, prinášajú dodatočné rizika. Vidíme, že to sú zmiešané toky, a je tu naozaj široká paleta rizik, ktorá e, je potenciálne nebezpečná. Členské štáty e, by mali chápať dynamiku a e, rizika, ktorých, ktorým sa niektorí skupiny a migranti vystavujú. Takže chceme mať také mechanizmy a spôsoby, ktoré by zabezpečili, že každý migrant bude mať nárok na individualizovanú pomoc a ochranu e, proti e, jednotlivým rizikám, ako aj ochranu proti e, vykorasťovaniu a zneužívaniu. Dodatočná lekárska a a psychologická pomoc by im mala byť poskytnutá okamžite, ako sa dostanú na hranici. Migranti by mali dostať informácie v jazyku, ktoré mu rozumia a tí, ktorí vyjadria obavu o svoje e, bezpečie, musia byť e, e, podrobení ďalším sprostriedkom ochrany. Samozrejme ochrana proti znásilneniu, násiliu a inému zneužívaniu by mala byť adekvátna. Mali by sme vytvoriť legálne koridory. Zrozňovali sme to už niekoľko rokov E, legálny spôsob e, na, e, k tomu, ako sa dostať k právnej pomoci práve v Európskej únie povedie k tomu, že sa výrazne oslabia prevádzacké siete. Zverejnili sme pozičný dokument o presídlovaní, ktorý je k dispozícii tu v miestnosti, avšak miesta, ktoré sú dezignované členskými štátmi ako miesta presídlenia, je veľmi nízky v porovnaní s počtom e, ľudí, ktorí potrebujú medzinárodnú pomoc. Zdá sa, že mnohé štáty, ktoré ešte nemajú legálny presidlovací program, by takýto mali zaviesť. E, vydávanie humanitárnych e, víz a, a samozrejme k tomu by malo prispieť aj právne rozhodnutie. Dovolte mi ešte povedať a pripomenúť si stretnutie z minulej noci. Videli sme určitý pokrok a vítame každý malý krok vpred eh, k vyššej solidarite v Európskej únie aspoň s niektorými krokmi, ktoré vedú ku konkrétnym presidlovacím snahám a dúfame, že ostatné kroky budú nasledovať. A takisto aj akcie mimo Európskej únie, ktoré vedú k finančnej solidarite s krajinami, ktoré susedia e, so Sýriou. Dúfame, že sprievodné opatrenia budú, zabezpečiť, budú zabezpečovať e, dôstojnosť všetkých migrantov a prístup k právnym som k vám k dispozícii a budeme o tom hovoriť aj naďalej. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi krát všetkým, ďakujem za pozornosť a dúfam, že sme aspoň trochu e, prispeli k senzibilizovaniu kolegov, avšak e, už nemáme žiadny čas a odteraz nebude tlmočenie. Viete, že ľudské práva sú, ak by som povedala, sú posledným článkom v tomto parlamente. V tomto kontexte bola teda usporiadaná táto konferencia, avšak zvolám vás na špecifické zasadnutie výboru pre ľudské práva. Je mi veľmi ľúto, že naša spravodajkyňa pre imigráciu nemôže teraz hovoriť, avšak Tlmočníci sa veľmi snažili, pretože nám dali ďakujem veľmi pekne, čiže ďakujem aj tlmočníkom.